Hi colleagues, good morning everybody. Takže príjemne dobré ráno kolegyne a kolegovia. <clears throat> Ideme, teda nejdeme hovoriť o stanovisku k návrhu smernice o pozmenení smernice o vysielaní pracovníkov, kde spravodajcom je Krista e, Šaldemose, e, vedúcim výborom je výbor EMPL a Elizabeth Chartier je spolu spravodajkňou a to spolu s Agnes Jungerius. Naše stanovisko e, spada pod pravidlo 53 No a Kristol, máte slovo. Hm, ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po dánsky dnes. Ešte raz ďakujem za to, že ste mi dali slovo. Dúfam, že sa tu objavia aj ďalšie kolegyne a kolegovia, že budeme zastúpení trocha viac než teraz. E, v prvom rade chcem povedať, že ďakujem za tie pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené Budeme o nich samozrejme musieť ešte rokovať, ale myslím si, že je to výzva, pretože v mnohých pozmeňovacích návrhoch vidíme, že snahy idú opačným smerom a bolo by dobré, keby sme našli možno nejaké, nejaké spoločné stanovisko a bolo by iste dobré, aby si aj výbor pre zamestnanosť e, vypočul naše stanovisko k tejto správe. V prvom rade musím povedať, že otázka vysielania pracovníkov je dôležitá a navyše aj citlivá, pretože v nej treba riešiť mnoho rôznych problémov. Rozhodujúcou záležitosťou pre našu skupinu, pre náš výbor však je to, že tu nejde o nejakú vojnu medzi východom a západom Európy. Našim záujmom je vyhnúť sa akékoľvek diskriminácii medzi vyslanými pracovníkmi a miestnymi pracovníkmi, ktorí pracujú v členskom štáte v miestnych spoločnostiach. SAD je proti akékoľvek diskriminácii a je to pre nás, je pre nás veľmi dôležité zabezpečiť e, rámec, ktorý by umožnil čo najspravodlivejšiu hospodárskú súťaž, tak aby vzniklo určité rovné hracie pole pre všetkých. Toto aj vysvetľujú niektoré z pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené, ale keď sa pozerám na tie pozmeňovacie návrhy ako celok, tak to môžem zhrnúť tak, že sú, je možno, sú možno štyri oblasti, kde si viem predstaviť istý kompromis. A keď si čítam tie pozmeňovacie návrhy, tak eh, musím povedať, že dokážeme súhlasiť napríklad s, tým, s týmito oblastiami. Domnievam sa, že E, výlučné vnútroštátne právomoci, na tých sa väčšina zhodne. Toto je niečo, o čom ide komisia a my by sme boli radi, aby sa táto vec zachovala aj do budúcnosti. A bolo by dobre, keby sme sa mohli všetci postaviť za túto záležitosť. Potom je tu ďalšia oblasť, ktorá dúfam bude riešiteľná kompromisom. Ide o otázku od odmien alebo miest a ich úrovne, pričom v, súčasnom, v súčasnej legislatíve sa hovorí o minimálnych mzdových úrovniach, ale komisia by to chcela zameniť, vymeniť za myšlienku odmeňovania. A toto podľa môjho názoru je veľmi dôležité. E, dôležité je nájsť v tejto veci kompromis ktorom by sme sa odchýlili od tej myšlienky minimálnej mzdy alebo minimálnej miery odmeňovania, pretože e, skôr by sme mali hovoriť o spravodlivom odmeňovaní. My tu totiž hovoríme o vytvorení rámca, ktorý bude umožňovať, aby vzniklo, e, vzniklo ihrisko, ktoré nebude sklonené žiadnym smerom, teda nikto by nemal ísť proti nejakým prekážkom a preto, ne, preto e, odmietame E, to, aby sme sem zavádzali myšlienku minimálnych miest a skôr by sme chceli hovoriť o spravodlivých mzdách. A potom je tu otázka, v ktorej tiež je možný kompromis a to trvanie, to e, trvanie vyslania pracovníka. Európska komisia totiž vo svojom návrhu smernice, ktorá pozmenuje smernicu o pracovníkov, um, navrhla 24 mesačné obdobie ako maximálne obdobie vyslania a ja v mojom návrhu e, zase navrhujem 6 mesiacov, niektorí navrhujú 2 mesiace. E, videla som dokonca aj e, dokonca aj návrhy, že by toto vyslanie nemalo byť obmedzené nijako. Čiže ten, ten rozptyl je obrovský, ale dúfam, že sa nám podarí nájsť nejaké riešenie medzi dvomi mesiacmi a žiadnym limitom. Ja si myslím, že je treba to maximálne vyslanie, maximálnu dĺžku vyslania nejakým spôsobom obmedziť, z hľadiska, z hľadiska e, spravodlivej hospodárskej súťaže medzi firmami, ale je to dôležité pre týchto zamestnancov, pre tých pracovníkov. A e, ja by som rada, ja by som rada pracovala na tomto návrhu komisie e, na báze určitého um, pozitívneho výhľadu, snahy o kompromis a tu, ak zvážime fakty, ak sa pozrieme na priemernú dĺžku vyslania v súčasnosti, tak je to zhruba, sú to zhruba 3 až 4 mesiace. Takže e, je veľmi dobré to zvážiť, e, alebo teda bolo by veľmi dobré zakotviť tú legislatívu v kontexte tej súčasnej reality, faktov, ktoré máme okolo seba. Potom prebieha veľmi, alebo bude musieť prebehnúť veľmi reálna diskusia o tom, do akej miery právny základ, s ktorým pracujeme v kontexte tejto smernice, je ešte stále platný, je, je validný. Niektorí by e, radi platnosť smernice obmedzili na vnútorný trh, iní zase by boli radi, keby sa týkala aj e, ďalších častí Lisabonskej zmluvy. A veľmi ťažko sa nám skúma možnosť kompromisu v otázke e, príslušného právneho základu pre túto smernicu o vysielaní pracovníkov. A preto teraz otváram diskusiu a mm, uvažujem aj nad tým, že by sme namiesto toho, aby sme s týmto bojovali na výbore INKO, zvážili, či naša dohoda by nemala byť e, taká, že túto diskusiu prenecháme e, gestorskému výboru, ktorým je výbor Jury. A ten vlastne vo všeobecnosti definuje právny základ pre akýkoľvek e, právny nástroj. Takže ja by som, pokiaľ sa nedopracujem k spoločnému stanovisku, to na našom výbore vám netlačila a nechala to skôr na rozhodnutie výboru Jury. Ak e, sa dokážeme s touto myšlienkou stotožniť, tak e, možno dôjde potom k rozdeleniu názorov na to, ktoré odseky by mali predstavovať právny základ pre túto smernicu. A toto je zatiaľ otvorená otázka, takže ja si rada vypočujem vaše názory na to, ktorým smerom by sa to asi malo uberať. No a e, ďalej sme sa dohodli na zasadnutí teňových spravodajcov. Malo sa to konať pred e, Veľkou nocou, avšak e, museli sme to presunúť, pretože v Bruseli v tom čase nebolo dosť teňových spravodajcov a dúfame, že sa toto stretnutie bude konať 2. alebo 3. mája. A dúfame, že na výbore IMKO sa o tejto veci bude môcť hlasovať 11. mája. E, takže by sme chceli vytýčiť nejakú, nejaký rámec pre túto smernicu o vysielaní pracovníkov. A sú tu teda štyri oblasti, na ktorých sa dokážeme zhodnúť. To sú tie, ktoré som popísala. A ja by som len rada pripomenula, že toto je veľmi citlivá otázka, pretože naozaj by sme nemali diskriminovať ani medzi zamestnávateľmi a e, mali by sme sa snažiť o vytvorenie skutočne spravodlivého priestoru, v ktorom si budú môcť konkurovať. A ak sa dostaneme k jadru veci, tak e, toto nie je vlastne tá oblasť, v ktorej by si firmy mali konkurovať. Mali by si konkurovať niečím iným. Čiže tu je potrebné, aby naše stanovisko bolo konzistentné, aby si nás vypočuli aj na výbore pre zamestnanosť. Ďakujem veľmi pekne, Kristol. Teraz čakám na tieňových spravodajcov a dala by som eh, rada slovo kolegom a kolegyňam. Lucy Anderson by bola prvá. Ďakujem veľmi pekne. Eh, táto záležitosť je mimoriadne dôležitá. Ja by som chcela poďakovať Kristol za mimoriadnu prácu, eh, ktorú odviedla. Je to veľmi dôležité v kontexte Európskej únie a ja viem, že Výbor IMCO tradične nie je vnímaný ako oblasť, kde sa e, uvažuje o právach zamestnancov, ale, a preto by sme mali rešpektovať princíp subsidiarity. Avšak napriek tomu e, je e, evidentné, že tu dochádza k veľmi, vážnej, veľmi vážnemu poškodzovaniu hospodárskej súťaže, pretože súčasná smernica o vysielanie pracovníkov sa zneužíva, neuplatňuje sa správne v členských štátoch, krivi, krivia sa tie ustanovenia. A toto poškodzuje určité odvetvia. My vieme, že existuje, eh, existuje legitímna prax, ale často sa tie ustanovenia podrývajú a dochádza tým k eh, ohrozovaniu hospodárskej súťaže. Takže je v poriadku, že Európska únia v tejto veci koná a malo by konať, eh, malo by konať čo najdôraznejšie. A ja som sama tiež predložila niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú najmä toho, e, aby sa zabranilo situáciám, kde to vyslanie nie je skutočné, kde je len fingované. Toto je veľmi vážny problém a treba ho skúmať. A takisto e, sa venujem otázke presadzovania e, tých ustanovení v praxi. A v tejto veci jednoducho potrebujeme rozhodnutie preto, aby občania vo všetkých členských štátoch mohli dôverovať tomu, že zamestnávateľe sa správajú férovo a že ten jednotný trh funguje ako jednotný trh. Toto je otázka, ktorá súvisí s myšlienkami alebo teda s základmi jednotného trhu. Tu ide o to, že je e, samozrejme zodpovedný aj výbor pre zamestnanosť, ale aj náš výbor tu zohráva svoju úlohu. Ďakujem veľmi pekne, Lucia, hovorí predsednička. Teraz e, dávam slovo Maskaras, ktorý je, e, ktorý je tieňovým spravodajcom pre EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni. Srdečne 233 pozmeňujúcich návrhov máme dohromady. Tie boli zaslané, ktoré pri e, tom spracovávaní e, tejto správy budú veľmi podstatné a je vidieť z toho, že naprieč tými skupinami sa mnohé názory líšia ja si myslím, že to ešte raz počiarkuje potrebu pre nás všetkých nájsť spoločný text, ktorý nájde eventuálne tú najširšiu podporu, pretože nebudeme schopní ináč prispieť k väčšej jednoznačnosti, skôr pôjde to cestou väčšej neistoty a to na úrovni členských štátov, štátov generuje istú diskusiu medzi východom a západom, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov, e, generuje to diskusiu o rozdielných normách, štandardoch a my musíme skôr ísť cestou posilnenia vnútorného trhu a na to, aby sme tak urobili to, si vyžaduje samozrejme zabezpečiť spravodlivosť medzi jednotlivými systémami aj e, voči zamestnancom e, pre mňa otvorenou otázkou ešte zostáva tá časové, časové trvanie, alebo teda teda platnosť. Otázka je, na, ko, na aké obdobie sa majú uplatňovať tie pravidlá krajiny, ktorá vysiela takýchto zamestnancov. V rámci mojej skupiny e, súhlasíme s tým, že nemáme tam uplatňovať takéto časové obdobie. Každopádne tých 6 mesiacov navrhnutých je príliš krátkých, e, príliš málo a ako podklad na kompromis by mohol, by mohol slúžiť návrh komisie pokiaľ ide o e, minimálne mzdy, ja si myslím, že tam musíme dbať na 5 e, vecí. Rozdielne mzdové podmienky vysielaných pracovníkov, ktorí, ktoré neobsahujú žiadne príplatky alebo žiadne e, nejaké benefity, to vedie k deformácii na vnútornom trhu. Takéto nerovné mzdové teda podmienky deformujú všeobecne túto situáciu. Nie je možné, aby vychádzali zo snahy nejakým spôsobom nivelizovať tie mzdy, také protekcionistické tendencie. Musíme sa ubezpečiť, že to, čo platí krajina, ktorá prijíma, tak e, nebude to negatívne vplývať na, na systémy, ktoré sú v krajinách, ktoré vysielajú máme aj v Rakúsku systém kolektívnych zmluv, a myslím si, že pri odmeňovaní alebo mzde e, tam sú zahrnuté každopádne aj tie e, nejaké príplatky alebo nejaké iné benefity. My potrebujeme mať jednotný termín, kde zadefinujeme, čo pod to spadá. Pokiaľ ide o odvetvie dopravy, ja si nemyslím, že zahrnutie e, dopravy je zmysluplné v rámci tejto snahy. Nejde len o teda toto odvetví je o iné mnohé. A ja sa teším na rozhovory so spravodajkyňou a s ostatnými tieňovými. Mali by sme sa snažiť nie o kompromis v e, tom najmenšom spoločnom menovateľi, ale mali by sme to koncipovať čo najširšie, pretože mohlo by to viesť k niektorým kolíziám a niektorým takým konfliktom v rámci tej eh, celkovej právnej úpravy a potrebujeme jednoznačnosť. Ďakujem pekne. Thank you, Otmar. And now I... Ďakujem pekne, Otmar. Teraz analýza Ruset za ECR. Ďakujem veľmi pekne, Anna Maria. Ja budem hovoriť menom Vicky Ford, ktorá tu žiaľ nemôže dnes byť vzhľadom k nadchádzajúcim voľbám v Spojenom kráľovskej Takže menom Vicky Ford, ona by e, chcela povedať, že tento návrh e, súvisí s e, právom poskytovania služieb, tak ako to zakotuje právny základ, ktorý navrhuje komisia. Avšak tento návrh by sme nemali využívať ako nástroj na zatlačenie EÚ do oblasti, v ktorých nemá príslušnosť. A Vicky Ford sa vážne obáva, že z hľadiska dlhodobých vysielaní E, toto môže byť problém. Keď hovoríme o vysielaných pracovníkoch, tak e, nejde len o pracovníkov v stavebníctve, ale aj o e, mladých absolventoch a technikoch, ktorí sa presúvajú zo štátu do štátu a pritom sú stále zamestnancami tej istej spoločnosti. A tu ide o krátky čas toho vyslania, ale tým, že sú vysielané do viacerých krajín za sebou, tak kumulatívne môže to celkové vyslanie presiahnuť aj tých navrhovaných 24 mesiacov, ktoré teda uvádza v komisia. A už teda vôbec nehovorím o tých 6 mesiacoch, ktorých hovorí spravodajkynia. Takže takýto návrh by mohol, e, e, by mohol narušiť ich právo voľby v zmysle e, Rímu jednotky. A toto sa týka vnútro podnikových presunov a v smernici o vysielaní pracovníkov sa nikto nehovorí o tom, že po šiestich mesiacoch, teda ako navrhuje spravodajkňa, by mali e, sa uplatňovať e, pravidlá hostiteľskej krajiny. A e, tu sociálne zabezpečenie, ktoré napríklad si akumuluje jeden jednotlivec pre firmu, napríklad v oblasti, v oblasti infokomunikačných spoločností. Ak takýto človek pracuje v 5-6 štátoch za sebou, tak ako sa toto bude vypočítavať? Toto je teda tiež otázka. Wikiford, toto bude veľmi komplikované a bude sa to veľmi ťažko vynúcovať. Takisto predložila niekoľko pozmeňovacích návrhov, kde e, jeden z nich sa týka výnimky a tá, by, tá hovorí o celkovom trvaní a Wikiford Ford navrhuje, aby sa o tomto hovorilo na zasadnutí tieňových spravodajcov kde by sa teda zhodnotilo, či takáto myšlienka by vôbec mohla fungovať. A ďalej WikiFord hovorí, že treba skúmať praktické dôsledky, ktoré bude, ktoré bude mať tento návrh na pracovníkov a že je potrebné dopracovať sa k dobrému návrhu, ktorý bude pamätať na obe strany, aj zamestnávateľov, aj zamestnancov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Anneli. A teraz za Alde Dita Šarancová. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, by som tiež chcela poďakovať spravodajkyni za jej, za jej úvodné slovo. Ja si myslím, že máme pred nami ešte celkom dlhú cestu a e, ukazuje to aj to množstvo pozmeňovacích návrhov, na ktorých vidno, že, že v tejto veci zďaleka nie sme jednotní. E, tie tri základné problémy už boli spomenuté. Odmeňovanie, časová lehota a transparentnosť. Takže ja budem hovoriť veľmi jasne práve o týchto troch veciach poprvé odmeňovanie alebo mzdy tu by sme sa mali rozprávať, alebo teraz snažíme sa rozprávať o minimálnej mzde. alebo termín e, odmenenia alebo odmeny nie je definovaný rovnako vo všetkých členských štátoch. V niektorých e, je to len mzda, v iných sú to aj iné príjmy, e, či už peňažné alebo nepeňažné. Tam môže ísť o ja neviem, potraviny, ubytovanie alebo, alebo, alebo vozidlo. Čiže to je jedna vec. E, po druhé, nie sme si istí, či napríklad vyslaný e, pracovník má právo na nejaký ekošek, na základe ktorého si môže kúpiť napríklad chladničku. E, no a toto treba doriešiť. Pokiaľ ide o časovú lehotu, tak ako sme uviedli aj v našich pozmeňacích návrhoch, nepodporujeme takéto časové, časové limity. Malo by sa to rovnako vzťahovať na všetkých. A mali by do toho časového limitu byť zahrnuté aj vnútropodnikové presuny. Ďalej chceme minimalizovať bremeno spočívajúce na firmách, avšak e, nemali by sme zavádzať e, opatrenia, ktoré nejako neprispejú k boju proti e, k boju proti potvorom. Na to máme smernicu o vynúcovaní a my bez toho, aby sme zavádzali nejaký úplne nezmyselný limit, ktorý vytvorí len viac byrokracie, by sme sa mali sústrediť na tie vecné záležitosti. Potrebujete transparentnosť. E, musí byť jasné tak firmám ako aj zamestnancom, že podmienky, alebo teda za akých podmienok e, je možné vyslať e, pracovníka do konkrétneho členského štátu. Ak členský štát chce, aby spoločnosti rešpektovali jeho zákony tak, a pravidlá, tak ich musí publikovať. Mal, mal, by ich, mal by o nich informovať, hovoriť napríklad o tom, aké minimálne mzdové úrovne sa požadujú a tak ďalej. Skrátka, firmy by si nemali by, by nemali byť nutené najímať si právnickú firmu, aby, aby si zistili vôbec tie podmienky vo všetkých členských štátoch. Toto by malo byť napríklad na webe, alebo malo byť e, poskyt, poskytované firma v celej Európskej únii a e, nemalo by to byť e, nejakým tajomstvom. Máme už pomerne známy prípad Laval vo, vo Švédsku, kde odbory donútili zahraničnú firmu platiť vyššiu mzdu než základnú alebo, alebo minimálnu mzdu a firma e, sa nemohla uplatniť 24 tendroch v krajine kvôli vyšším nákladom. A toto je naozaj nebezpečná cesta k protekcionizmu a e, obmedzovaniu slobodného, slobodného poskytovania služieb a pohybu pracovníkov. Teda dôležité je transparentnosť, dôležitá je transparentnosť a tu si treba uvedomiť, že ťažko budete v, e, dáme tomu kartovej hre podvádzať, keď všetky karty máte vložené na stole. Tu nám nejde však len o budúcnosť vnútorného trhu v Európe, ale o budúcnosť celej Európy. A my nemôžeme tieto hodnoty Eh, opustiť len preto, lebo máme momentálne nejaké emócie. Tiež by som chcela trvať na tom, aby naše návrhy vyplývali z faktov, údajov, existujúcej jurisprudencie a mali by sme zabezpečiť, aby naše požiadavky boli, boli reálne a reálne splniteľné pre týchto vysielaných pracovníkov. A pravidlá by mali byť najmä jasné pre tie firmy, pretože my musíme myslieť aj na malé a stredne veľké firmy, ktoré by nemali čeliť zbytočným byrokratickým prekážkam všetci môžeme získať e, týmto vysielaním pracovníkom. Naše firmy e, boli schopné a hospodárstva boli schopné rásť vďaka tomuto javu v minulosti. A mobilita služieb tá by mala byť garantovaná aj pre budúce generácie, tak aby zručnosti a skúsenosti mohli e, tiecť medzi jednotlivými členskými štátmi bez ohľadu na hranice. Takže ja sa teším na vašu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, Dita Charanzová. A teraz dávam slovo Dieterovi Gugenovi. Vôgovi, pardon. Ďakujem veľmi pekne, kolegyňa, kolegovia. Komisia sa snaží uľahčiť vysielanie pracovníkov v prostredí kolektnej hospodárskej súťaže a respektovania práva zamestnancov, čo podporujem. Avšak návrh samotný si vyžaduje ešte množstvo práce, a chceme dosiahnuť cieľ v celej únii. A ak nechceme vytvoriť akýsi pro, e, súboj medzi západnou a východnou Európou, tak ako to bolo popisované doteraz, vítam na stole na pozmeňujúce návrhy výboru IMCO. Ja osobne spolu ešte s ďalšími kolegami z EPP sme nastolili viacero poznajúcich návrh, ktoré riešia názor 11 členských štátov vrátane Litvy, ktorí uznávajú konštruktívne obavy podritia princípu subsidiarity a preto ja by som chcel riešiť tri hlavné veci, ktoré sa ma týkajú najviac. Definícia odmeňovania. Tu podporujem názory, ktoré vyjadrila spravodajkyňa a navrhujem pozmeňujúcom návrhy e, hovoriť o minimálnej miere mzdy pretože takáto situácia, ako je teraz, dáva právnu neistotu. Minimálna miera sadzby je známa medzi členskými štátmi, čiže to je známy pojem. Takisto efektívne uplatňovanie e, sociálnemu dumpingu. Silne podporujem myšlienku vylúčiť sektor dopravy z rozsahu pôsobnosti smernice a niektoré poznajúce návrhy to zdôrazňujú. Komisia by mala predložiť korektný legislatívny návrh, a ukludniť obavy pracujúcich v tomto sektore. Ak nie, tak sektor dopravy e, bude negatívne ovplyvnený nezmyselnou administratívnou záťažou a zvýšenou hospodárskou súťažou. Nesúhlasím s tými 24, 24 mesiacmi, tak ako to navrhla komisia, ani s návrhom spravodajky neobmedzi to na 6 mesiacov to si môžete prečítať v mojich pozmeňujúcich návrhoch. V zmluve sa hovorí, že obmedzenia slobody poskytovania služieb by mali byť zakázané. Takisto existuje aj judikatúra aj v rámci smernice o vynúcovaní, kde sa jasne stanoví, stanovuje, ako sa majú vyhodnocovať dočasné a, a vyhodnocovať a presadzovať dočasné ustanovenia. Preto nie je potrebné tu dať časový limit, ktorý nezohľadňuje špecifické prípady jednotlivých sektorov, a vytvorí neprimerané prekážky na vnútornom trhu. Napríklad e, boli problematické, aby firmy, firmy uplatňovali takéto veci na dlhodobé projekty, ktoré sú dlhšie ako 24 mesiacov. Ja som presvedčený o tom, že spravodajkyňa predloží vyvážený návrh, ktorý bude dobrý pre celú Európsku úniu. E, tých, na, pozmenen, tých návrhoch vidím, že iní kolegovia ako Aldi, ECR, SAD rozmýšľajú podobne ako my, takže mám z toho dobrý pocit e, z názoru výboru IMKO. Želám spravodajkyni veľa šťastia a očakávam kompromisné pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Uh, Ďakujem, Evelyn Gepard. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za kvalitnú prácu a možno by som ešte v krátkosti sa venovala dvom, trom bodom, ktoré boli spomenuté. Na jednej strane je tá otázka, ktorú postavila už pani Šaldemoze, a síce otázka právneho základu, či to máme prenechať právnemu výboru, výboru Júri. Myslím si, že to je dobrý návrh, aby oni rozhodli. Myslím si, že by sme sa mali sústrediť na tie obsahy, ktoré spadajú do pôsobnosti výboru pre vnútorný trh, ochranu spotrebiteľa, na to by sme sa mali sústrediť a preto si myslím, že to je dobrý návrh. Druhá vec, ktorú som chcela spomenúť, aj to je istým spôsobom odpoveď na pripomienku pána Karasa, ktorý sa domnieva, že tu ide o e, rozdelenie na západ a východ v rámci Európskej únie, že je tu takáto deliaca čiara medzi východom a západom v tejto otázke a tak sa to aj vymedzuje v rámci tej diskusie. Ja sa domnievam, že toto je nesprávne, takáto, takéto rozdelenie. Ja sa domnievam, že to je naozaj nesprávne, pretože na jednej strane tu ide o vnútorný trh a na druhej strane tu ide o to, aby sme práva zamestnancov, zamestnanky dodržiavali a rešpektovali. A ide aj o dodržiavanie alebo rešpektovanie tých zamestnancov, ktorí pochádzajú z krajiny, kde sú napríklad nižšie mzdy, nižšie odmenovanie, alebo kde platí iné právo, iný právny poriadok. Ja to považujem za diskriminačné, keď ľudia, ktorí sú vysielaní, alebo zamestnanci, ktorí sú vysielaní, prichádzajú do krajiny, kde sú vyššie mzdové podmienky, vyššie platy, že oni majú dostávať menej za rovnakú prácu. To je podľa mňa problematické a tak by to nemalo byť. A podľa mňa je to aj v rozpore so základnými princípmi, základnými zásadami Európskej únie, ktoré sú postavené na princípe nediskriminácie. Prvá pripomienka z mojej strany. Keď takýchto zamestnancov, ktorí sú vysielaní, keď sa ocitajú teda v krajinách, ktoré platia vyššie mzdy, keď sa potom následne zvyšuje ich kúpna sila, takýmito zárobkami, ktorú dokážu potom e, uplatňovať vo svojich krajinách pôvodu a dokážu tak potom lepšie stimulovať hospodárstvo v tých krajinách, z ktorých pochádzajú, ako keď e, sú im platené tie nižšie mzdy. A takisto je to aj na prospech tej krajiny, ktorý nakoniec má toho štátu pôvodného, ktorý má vyššie daňové príjmy. Čiže mali by sme sa na to pozrieť ako na celkovú koncepciu a nie vždy hovoriť a konštatovať, že tu ide o protekcionizmus alebo tak. A počula som už aj takéto veci zo strany západných krajín, že protekcionizmus a tak ďalej nie. Ide o to, aby sme sa postarali, že zamestnanci z krajín, ktoré majú nižšie mzdy, aby neboli diskriminovaní a aby mohli plný, plným spôsobom si užívať tie práva, ktoré platia a ktoré sú poskytované v krajinách, v ktorých majú pracovať. Tu ide ani o menej alebo viac eur, je to veľmi dôležitá zásada. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Evelyn. Ivan Štefanec. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že tento návrh je len príkladom toho, čo by Európska komisia nemala robiť, pretože to jasne podrýva princíp subsidiarity a nemali by sme zatvárať oči pred realitou. 14 národných parlamentov z 11 krajín eh, k tomu vypracoval dôvodovú správu, čiže to jasne svedčí o tom, že toto nie je v poriadku, alebo že niečo nie je v poriadku. Po druhé, jednoznačne tieto návrhy sa snažia zvýšiť byrokraciu a to nechceme. Po tretie, po tretie jednoznačne to ide proti slobode pohybu, slobode voľby a slobode podnikania v Európskej únie. A preto, žiaľ, to ide proti európskej hospodárskej súťaži. Myslím si, že tento návrh je veľmi problematický a veľmi ťažko si viem predstaviť, že by sme ho vedeli podporiť v tejto verzii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zelený tieňový spravodajca prišiel, takže Igor, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, za udelenie slova, hovorí pán Šoltes. všetkým sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za odvedenú prácu na tejto mimoriadne dôležitej a citlivej problematike predložených pozmeňujúcich návrhov na základe technického stretnutia pred dvoma týždňami jasne vyplýva, že stanoviska skupín sú pomerne vzdialené a rozdielne, tak ako už tu zaznelo niekoľkokrát pri výmene názorov, e, zelení podporujú revíziu tejto smernice. Čo sa týka trvania vysielania, dĺžky vysielania na, z našej skupiny sa nezmenil. Návrh komisie 24 mesiacov je príliš dlho. Ak chceme bojovať proti zneužívaniu tohto systému, takže sme za skrátenie tejto lehoty na 12 mesiacov maximálne, alebo dokonca aj 6 mesiacov, tak ako to navrhuje spravodajkyňa. Z navrhnutých pozmeňujúcich návrhov jasne vyplýva stanovisko našej skupiny a aj to, že rôzne politické skupiny majú rozdelené názory, ja len dúfam, že sa podali nájsť kompromis tak, aby e, v podstate sme mohli prijať kompromis s primeranou dobou vysielania. To sú tie hlavné aspekty tejto smernice pre našu skupinu, čiže odmeňovanie. Zastávame názor, že slobodný pohyb pracujúcich je potrebné zabezpečiť v celej Európskej únii a že musíme zrušiť akúkoľvek e, diskrimináciu na základe národnosti zamestnanca e, členského štátu a podmienok v tomto štáte, podmienok zamestnania v tomto štáte. E, Zelení sú presvedčení o tom, že Rovnaká práca znamená rovnakú odmenu pre všetkých zamestnancov a použitie pojmu odmeňovanie remuneration to je veľmi dôležité, pretože pokrýva mzdové prúky aj iné ako len minimálna eh, miera mzdy. Je takisto dôležité, aby sa smernici jasne stanovili definície odmeňovania respektíve sa jasne stanovilo, že definícia odmeňovania sa robí na národnej úrovni tak, aby sme umožnili e, rôznym členským štátom mať svoju vlastnú definíciu toho, čo je odmeňovanie. E, do, očakávam plodnú spoluprácu a čakám možné kompromisy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Igor Andrea Šváb. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že otázku, ktorú máme na stole a tieňový spravodajca Otmar Karno to jasne povedal, že je to veľmi zložitá téma. To je pravda. Chápem stanovisko tých, ktorí sú za tento návrh a tvrdia, že minimálne po určitom čase ľudia, ktorí pracujú v jednej firme, by mali za rovnakú prácu dostávať rovnakú odmenu. S tým môžem súhlasiť. A v tomto zmysle 24 mesiacov je lehota, e, ktorú by sme nemali skrátiť. Je to návrh komisie, ktorý by sme mohli akceptovať. Avšak, ak ľudia hovoria o diskriminácii, ja si myslím, že cieľ e, v podstate my bojujeme proti diskriminácii. Toto smernicu sa dá veľmi ťažko dosiahnuť aj u nás doma v regiónoch. A vy viete, že v Štutgarte za tú istú prácu dostanete trojnásobok ako niekde na vidieku, kde ja žijem. Nikdy sme nediskutovali o nediskriminácii. V tomto zmysle ľudia v tom istom regióne v Nemecku dostanú rôzne mzdy za tú istú prácu na rôznych miestach. A teraz to zjednotiť a harmonizovať v celej Európskej únie, podľa mňa to nie je schodné. A preto túto myšlienku musíme zamietnúť. Po druhé musím povedať, že ak sa pozriete konkrétne na to, čo napríklad sa hovorí, čo robí smernica o presadzovaní na hraniciach, dokonca aj medzi starými členskými štátmi EÚ, vidíte, že prax je taká, že jednoducho cezhraničná aktivita sa zastavila, pretože tu nejde o presadzovanie pravidel. Ja súhlasím s tým, že pravidlá musia byť rešpektované a uplatňované, ale realita svedčí o tom, že tieto pravidlá sú tak zložité a tak zaťažujúce, že a to, odťažité nemajú nič spoločné s realitou a vedú k tomu, že jednoducho cez hraničné poskytovanie služieb sa tým sa nimi zastavilo. A proti tomu by sme mali bojovať. E, my chceme, aby sa pravidla dodržiavali, ale zároveň, aby sa mohla pokračovať aj v cezhraničnej aktivite, aby sa na to nezastavila. A tak ako uh, e, e, Kalas povedal, s tým môžeme súhlasiť a dúfam, že nájdeme kompromisy na základe tohto. Ďakujem pekne, Roža. Prepačte. Ja Ja, e, pani Rosa Thun und Hohenstein, súhlasím s kolegami, že to je veľmi dôležitý dokument a dokument, ktorý by mal uľahčiť e, a zabezpečiť spravodlivosť na kontinente a nedeliť nás e, úplne povedané na tých z východu, na tých zo západu. A tento návrh orazuje voľný pohyb osôb a služieb a tým vlastne robíme zlú službu nášmu jednotnému trhu, ktorý sa tu snažíme práve dosiahnuť. Takže pozrime sa na tú celú problematiku z pohľadu jednotného trhu, ktorý, za ktorý bojujeme, ako aj z pohľadu zdravej hospodárskej súťaže. Ďakujem, Evelyn, veľmi stručne nakoľko došlo k nesprávnemu výkladu mojich slov a úplne úmyselne a svojvoľne pán Šváb, čo nemôžem akceptovať, to nie je dobrá dobrý spôsob. Ide o to, aby rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste, aby táto zásada fungovala. To my ako sociálni demokrati sme vždy požadovali. My sme nežiadali, aby v rámci celej Európskej únie boli platené rovnaké mzdy po A, po B. Nemôžem akceptovať, že na nejakom stavenisku, na jednom stavenisku, napríklad v Stuttgarte, lebo ste spomenuli Stuttgart, aby na jednej nejakej stavbe e, nemecký zamestnanec bol lepšie platený ako polský alebo rumúnsky stavbár. To nie je možné a musíme sa preto postarať o to, aby tu nebolo žiadna, aby nebola žiadna diskriminácia zamestnancov, napríklad sa tom škludarte ako príklad. O to ide, to treba vyriešiť. Ďakujem pekne a udelám slovo sama sebe. Ja by som chcela povedať toľko, že naozaj si cením, Kristo, že hľadaš konsenzus a pochopenie veľmi rozdielných stanovisk a zároveň je to emotívna a dôležitá téma pre mnohých z nás. Ja patrím medzi tých, ktorí sa stále zamýšľajú nad tým, prečo komisia predložila návrh, keď mm, máme 11 žltých kariet. Ja si, opäť e, si kladiem otázku, z akého dôvodu to je. EPP, my sme proti diskriminácii, my sme proti dumpingu mzdovému, sme proti nerešpektovaniu práv pracujúcich. Takže mm, nestávajte to takej proti, jedných proti druhým. O to tu nejde pretože o to tu nejde. Myslím si, že sa musíme postaviť a bojovať za tieto práva iným spôsobom, iným spôsobom, takým, ktorý nebude ničiť hospodárskú súťaž, slobodu pohybu a pilier vnútorného trhu a nebude ničiť pracovné príležitosti, <clears throat> ktorý nespraví to, že občania budú proti únie, pretože navyšujeme byrokraciu, navyšujeme prekážky, sťažujeme malým firmám možnosť zamestnávať ľudí, sťažujeme e, voľný obchodný styk v Európe. Virginia, ak chceš tomu niečo povedať, požiadaj o slovo, ale ja by som rada povedala to, čo ja chcem vyjadriť. Konkrétne, o čo tu ide? Minimálna harmonizácia povedie k väčšej fragmentácii roztreštenosti. Otázka e, subtrahovania, a subkontrahovania e, stiažuje celú situáciu, pretože je nejasná. Tá istá firma by mala dať rôznu mzdu svojim vlastným zamestnancom bez toho, v závislosti od toho, kto je hlavný e, zadávateľ, to povedie k strate pracovných príležitostí, pretože nebudete môcť vždy dodržiavať e, podmienky dohody s hlavným e, zadávateľom Hovorilo sa tu aj o ďalších veciach. Zníži sa, e, e, zruší sa presun pracovníkov v rámci podniku, čo sa nedá spraviť reálne na 6 mesiacov. To je obmedzenie, ktoré, ktoré nie je prínosom a jednoznačne je na škodu a znemožňuje vysielanie pracovníkov. Mimochodom, to tu už zaznelo. Je to proti nariadeniu RIM 1 a nikto nám tu nepovedal, ako by to mohlo spolu fungovať. Otázka toho, ako nahradíte vyslaných pracovníkov, to takisto nebolo objasnené. Hovorím po čase vyslania. E, ukončenie vyslania, ktoré bude zo zákona zastavené, ukončené. Mzda je národná záležitosť. Odmena je nejasná formulácia, ktorá otvorí obrovský priestor neistoty a nebude nikomu jasné, čo v tom je, čo v tom nie je. Každý členský štát to má inak. Máme minimálnu mieru mzdy a to by sme mali používať. A chcela by som povedať, že je dôležité presadzovať to, čo máme. Lucy, ty si povedal, že sa zneužíva interpretácia. Ak sa zneužíva interpretácia legislatívy, alebo ak sa nesprávne presadzuje, to nie je dôvod na to, aby sa zmenil zákon. Ide o, ide, je to o tom, aby sa náležite ten zákon presadil. A to by sme mali robiť na vnútornom trhu. Ďakujem pekne, ak sa už nikto nehlási do tejto diskusie, tak e, vrátim slovo spravodajkyni. Ďakujem pekne, kolegovia. Počúvam túto diskusiu a všetkým je z nej jasné, že bude ťažké nájsť spoločný základ, spoločné názory v IMCO na túto veľmi citlivú tému, avšak myslím si, že by sme sa mali pokúsiť niečo spraviť. Uvidíme, čo sa nám podarí. A ako som povedala na úvod tejto diskusie, myslím si, že to možné je, že by sme sa mali pokúsiť nájsť určité kompromisy ohľadom príslušnosti toho, ktorý členský štát je príslušný v tejto oblasti, k tej časti odmeňovania, k tej časti dĺžky vysielania a snáď by sme mohli ponechať na Juri, aby riešil otázku právneho základu. Avšak po vypočutí tejto diskusie začínam mať aj ja pochybnosti, musím povedať. Kolegovia, poprosím vás o kľud. Ja neviem, pokúsim sa a e, veľmi ma potešilo to, čo povedal pán Karas, už odišiel, ale myslím si, že to, čo povedal, uh, ma presvedčilo o tom, že snáď nájdeme nejakú spoločnú reč. Budeme mať zasadnutie tieňových 2. mája. Prepač, Kristo. Poprosím vás, rešpektujte spravodajkyňu, ktorá um, uzatvára diskusiu. Dobre, takže stručne spravím, čo je v mojich silách, aby som našla kompromis. Ale po tejto diskusii mám určité pochybnosti o tom, či nám to podarí. Dúfam, že sa ku mne pridáte tieňovi, že sa všetci spolu pokúsime nájsť kompromisy a že nebudeme všetci stáť na nejakých principiálnych zásadách, pretože ak budete trvať na svojich zásadách, tak nič spolu nedosiahneme. Musíme každý z nás pristúpiť na kompromis, aby sme našli riešenie a potrebujem to riešenie nájsť, pretože to je pre prospech Európskej únie, vnútorný trh a pracujúcich. Ale budeme pokračovať v týchto diskusiách a dúfam, že na budúce budeme mať výmenu názorov a už tedy budem vedieť predložiť viacero kompromisov, ktoré budú zjednocovať IMCO. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Kristo, želám ti veľa šťastia. A chcem pripomenúť, že v IMKO sa bude hlasovať 11. mája a v AMPL, gestčný výbor 12. 13. júla. Tým končím našu diskusiu k stanovisku zmeniť smernicu o vysielaní pracovníkov. Kolegovia, ak vás poprosím, aby ste sa ukludnili, utišili, usadili, tak môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu ktorým je správa o Európskom akte e, dostupnosti alebo accessibility. Morten Lockegaard e, je spravodajca, máme 544 pozmenujúcich návrhov. Je tu Morten? Who is replacing... Uh, Kto nahradil spravodajcu? A prichádza. Dobre, tak na ňo chvíľu počkáme. Menen. OK, Martin, you have the floor. Welcome. You have the floor. Vítaj, Morten, máš slovo. Hi, hi, Thank you, Chair. Yes, thank you very much, Chair, and, uh... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Neviem, čo sa deje dnes ráno. Prebieha rozpráva. Prosím, počúvajte spravodajcu. I'll take this uh, as a sign that there's a great interest. Ja to beriem ako signál veľkého záujmu o túto problematiku, pani predsednička. A dnes budeme o tom aj hlasovať. Najskôr by som vzdal uh, hold uh, vyjadril rešpekt všetkým tieňovým spravodajcom. Mali sme skvelé rokovania, podľa mňa dosiahli sme veľa. Čistá skutočnosť, že máme tak veľa kvalitných kompromisov v texte, je jasným dôkazom, že všetky zodpovedné skupiny to podporujú. A keď si uvedomíme, ako dôležité, ako ťažké, ako komplikované veci ohľadom tejto problematiky boli, tak berú z aj všetky, všetky tieto skutočnosti. Naozaj sme dosiahli veľa. Ďakujem ešte raz všetkým deňovým týmu sekretariátu Julian, e, Julie a N spravili skvelú prácu. Takisto myslím, že toto bude jasný signál, že tento parlament to myslí vážne, že chce posilniť a zlepšiť podmienky pre organizácie, ktoré združujú ľudia, ľudí so zdravotným postihnutím po celej Európe a že je to úplne jasné posolstvo, ktoré z toho vyplýva. Môžeme predpokladať tvrdé rokovania na úrovni rady, ale myslím si, že kompromis, ktorý sme dosiahli, ten ukazuje na to, že pristupujeme k tomu zodpovedne, že sme zodpovednými politikmi a že môžeme mať eh, ambiciozne a zároveň realistický a reálny prístup k tejto agende. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že druhá väčšina bude schopná toto podporiť. Ďakujem pekne. Kolegyne, všetci máte svoje hlasovacie zoznamy a hlasovacie karty? I don't. One second. Okay, doesn't matter. Okay, we start with a vote. Compromise amendment 1. Začíname hlasovať. Kompromisný pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Uh, we move to amendment 21. Pozmeňujúci návrh 21. Za. Proti? Zdržali sa? Overíme. 21. Prebieha overenie. Uh, we open the vote. It doesn't work. Okay, can someone... Uh, dobre, nefunguje zatiaľ hlasovanie. Uh, skúsme to s tým druhým hlasovacím zariadením. Okay, so I re... Shall I reopen? No. No, it's fine. Dobre, je to v poriadku, môžem znova. Tri neprešlo, zamietnuté. Teraz sa na 24. To je na strane 7, kolegovia. Máte to všetci? 24, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz prechádzame na 32, 33 vlastne na strane 9. 9. V zozname EPP je to na strane 10. V zozname EPP je to na strane 10. E, dobre. Takže 33 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz prechádzame na pozmeňujúci návrh 37. Strana 11. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmejúci návrh 319. Za, proti, zdržali sa, overíme. Navrhujeme pozmeňujúci návrh 319. OK. Rejected. Dobre, zamietnuté. 321 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 323, kto je za, proti, zdržali sa, Overíme. 323. Dobre, všetci hlasovali. Konec hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 11. To je za. To je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 38. Ten odpadá. Je bezpredmetný. Tak. A nie. Hlasujeme o 38. Za proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný návrh 2, za, proti, zdržali sa. Overíme. Overujeme kompromisný návrh 2. Všetci hlasovali? Dobre. Prijaté. Prechádzame na pozmeňujúci návrh 325. za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prechádzame na pozmeňujúci návrh 44, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 26 na strane Nie, 327. Nie, teraz budeme, eh, kolegovia, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 46. Nie. 28. Na strane našej, našom číslovaní strana 15. Kto je za? Proti. Zdržali sa. zamietnutí 51. Ten je bezpredmetný. Pozmeňujúci návrh teraz nasleduje 30. Nie. Pardon, kolegovia, kolegyne. Kompromis 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh. 37 in favor against 37 za proti zdržali sa zamietnutí Okay. Uh, amendment Pozmeňujúci návrh 39. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutie. 42. Našli ste si? Dnes ste tak rýchli, dnes ráno. Skvelá. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Uh, Amendment 40. Pozmeňujúci návrh 44, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 5b, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Chcete to overiť? Dobre. 5b, overíme. Otváram kontrolné hlasovanie, koniec hlasovania zamietnuté. 5B, zamietnuté. 5A, kompromisný návrh 5A, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmiňujúci návrh 55, kto je za, Budeme teraz teda hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 393 a 56, keď tie sú totožné. To je za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 6. Kompromisný. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh 7. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. amendment Kompromisný návrh 8, to je za, proti. Zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 9, za, proti. Zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 10, za, proti. Zdržali sa prijatí. Kompromisný pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 12. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 52. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. Dobre, overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Kompromis 13. E, Kto je za, proti? Zdržali sa. Prijatý. Pozme sa na 53. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmenujúci návrh 63. Za, proti, Zdržali sa zamietnutí. OK, amendment 59. Pozmeňujúci návrh 59, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. Overíme 59. Koniec. Hlasovanie. Prijaté. Kompromisný pozmeňujúci návrh 14, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 15, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 16, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 509. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 94. Pety. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. 19. Kalt. Za. Proti. Zdržali sa? Overíme. 19. Kult. Check is closed. Konec hlasovania prijatý. Pozmeňujúci návrh 510 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 95, 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 17. A nie, pardon, pozmeňujúci návrh 55. Kto je za? Kto je za? Prosím, dvíhajte ruky, kolegyne, kolegovia. To je za. Len dvaja. Proti. No dobré, ale aj proti. Takisto malý počet. Zdržali sa? No veríme to. That's a really split vote. Okay. Check. No, to... Check amendment. Overíme 55. -ka. Check is closed. Rejected. Compromise. Koniec, e, zamietnutý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 17. Pozmeňujúci návrh 17. Za, proti. Zdržali sa prijatí. Pardon, kompromisný pozmeňujúci návrh 18. Kto je za, proti? Zdržali sa prijatí. 19. Kompromisný za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 534. 534. Za, proti, zdržali sa prijatí. Však. Dobre, overíme to. Check closed. Koniec hlasovania kontrolného. Zamietnutý. Amendment 535 in favor. 535, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Tesne. Pozmeňujúci návrh 536, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 69 tran za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 537 a 92, tie sú totožné, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 539 nie, ten je vypustený. Tak 539. 539, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 540. 541, 61, tie tri návrhy sú rovnaké. To je za, to je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis. A nie, pozmeňujúci návrh 71 od stran e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Vote. No, no don't vote? No, trans uh, 72. Trans 72, kto je za? 72 trans za, proti? Zdržali sa? Prijatý. Uh, amendment, employment. Pozmeňujúci návrh MPL 62 za, proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Overíme. M po 62. Check is closed. Ukončíme overovanie. Zamietnutý. Trans, tran, nie, pardon. Prejdeme na kompromisný návrh 20 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 21 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 66 za, 66 proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 561 ehm, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 562 a TRAM 77 sú identické za, proti, stržali sa prijatí, alebo schválené. Pozmeňovací návrh 5, 163 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 101 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 5, 164, 59, 78 rovnaké. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 104, pardon, 565. Ah, eh, pardon. 104. Takže pozmeňovací návrh 104, 5, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 565 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 22 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz pozmeňovací návrh, a ten prepadáva kompromisný návrh. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa schválení, Pozmeňovací návrh 5, 7, 6 a 5, 7, 7 identické za, proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 24 za, proti, zdržali sa schválený. Teraz 107 pety za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 68, Ample za, proti, zdržali sa zamietnutí. Je to veľmi komplikovaný hlasovací zoznam, hovorí pani predsednička, takže máte trpezlivosť, prosím. Prechádzame teraz na pozmeňovací návrh 94 na strane 68 v hlasovacom zozname EPP. Ja, e, ospravedlňujem sa, tak som to počula. Že... Takže 94 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 101 na strane 74 VPP. Hlasovacom zozname EPP. Dobre, 101 kolegyňa kolegovia, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Sto šestnáct za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Takže gratulujem e, tým, ktorí sa podielali na kompromisných návrhoch. Kolegyňa a kolegovia, teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 6, 9, nie? 6, 6, poprosím vás o ticho. 165 hovorí predsednička, strana 78. Nie. Tak kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí? Pozmeňovací návrh 1, Ample, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme. Uzatváram overovanie, zatiaľ nie. Dobre, schválený, takže prejdeme k Pozmenujeme pozmeňovacemu návrhu 1 výboru TRAN. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 2. Pety. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 2. Od FAM. Za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 167. 167 za, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Každý je za, aby sme teraz hlasovali v bloku? Ja sa pýtam. Len sa pýtam. Takže žiadne blokové hlasovanie, Andrea, je mi to ľúto. Teraz prejdeme všetky pozmeňovacie návrhy výboru FAM 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí Overíme teda pozmeňovací návrh 11 výboru FAM. Takže schválený pozmeňovací návrh. Jednotka prepadáva. Veľa ich prepadáva. Teraz prechádzame na 172 za, proti, zdržali sa zamietnutí 170, pardon, 106, 172 bol zamietnutý. Chcete to overiť? Dobre, overíme 172, kolegyne, kolegovia. Check is closed. Uzatváram overovanie, je to zamietnutý pozmeňovací návrh. Dobre. Pozmeňovací návrh 6 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 3 MPO za, proti, zdržali sa zamietnutí. 13 fam za, proti, zdržali sa zamietnutí. 4 14, pardon, fam za, proti, zdržali sa zamietnutí, 15 prepadáva, 4 empo za, proti, zdržali sa prijatí, 15 prepadáva, pozmeňovací návrh 15, pardon, od FAM za, proti, zdržali sa zamietnutí, je 100, 73 prepadáva, všetky ostatné prepadávajú. Pozmeňovací návrh 5 výboru TRAN za. šesť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz pozmeňujúci návrh 5, tran, za, proti, zdržali sa. Otvárame hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 8 Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, zamietnutý. Takže pozmeňovací návrh 5, tran, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme pozmeňovací návrh 5, tran, Hlasovanie uzavreté. Prijaté. Prijatý. Návrh. Pozmeňovací návrh 18. FAM. Za, proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňovací návrh 7. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 10 a 19 sú identické za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 177 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 7 tran za, proti, zdržali sa zamietnutí, 20 fam za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 8 tran za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 9 tran za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Overíme 9, tran. Overovanie otvorené. Overanie uzavreté. Je to schválený návrh 178 za, proti, zdržali sa. Overíme 178. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 179 8 a 10 identické návrhy za, proti, zdržali sa zamietnutí 180 a 12 identické za, proti, zdržali sa zamietnuté 121 121 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 11 za, proti, za, proti, zdržali sa 12, zamiet, e, prijatý 12, 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 13 nie. Overíme. Chcete overiť? Overíme dvanástku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválený návrh. si návrh 13 stran za, proti, zdržali sa. Overíme. Uzatváram hlasovanie prijatý. Pozmeňovací návrh 181 za, proti, zdržali sa schválení, 182 a 14 prepadávajú. Návrh musíme prejsť teraz na stranu 94 v pp EPP 192 a 16 identické. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 193 a 17 identické za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 194 za, proti, zdržali sa zamietnuté 17 stran za, proti, zdržali sa zamietnutí 195 za, proti, zdržali sa schválení. 6 prepadáva, takže teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 24 FAM za, proti, zdržali sa zamietnutí. 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 7 za, proti, zdržali sa schválení. 200 za, proti, zdržali sa prijatí. 200 bola celkom jasná, ale ak chcete overiť, môžeme overiť. Overujeme. Overávanie uzavreté. A no, počkajte, môj hlas, ja, som, ja hlasujem z EPP, takže ja nemám kartu. Takže je to schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválený. 8, nie, 8. Osmička za, proti, zdržali sa, prijatí. E, deviatka prepadáva, 201 prepadáva. Prejdeme na 206 za, proti, zdržali sa, schválený. 11 za, proti, zdržali sa, schválení. 211 za, proti, zdržali sa, schválení. Teraz 13 za, proti, zdržali sa, schválení, 212 212. Za, proti, zdržali sa. Overíme 212, overovanie otvorené. Overovanie uzavreté, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 213 a 13, tie sú identické. Za, proti, zdržali sa schválené. 200 214 prepadáva. Takže teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 20 výboru Pety. Kolegyne, ešte trocha trpezlivosti. 20 Pety za, proti. stržali sa zamietnutí 14 za, proti. stržali sa schválení 15 a 215 identické za, proti, zdržali sa schválené. 14 M za, proti, zdržali, zdržali sa zamietnutí. 218 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 220 za, proti. Počkajte sekundu trochu. Aj e, o 219, pardon, áno, o 219 budeme musieť tiež hlasovať, takže za, proti, zdržali sa schválený 220, za, proti, zdržali sa zamietnutí 221, za, proti, zdržali sa zamietnutí 23 odpadá, takže... Sam 26 za. FAM 26, preskočili sme až tam. Počkajte. FAM 26 najprv. Našli ste to? Strana 97 v hlasovacom zozname PP, pozmenujúci návrh 26 FAM za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dvadsaťtri pety za. Dvadsaťtri pety za proti, zdržali sa, prijatí. 222 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ale Alde hlasovali proti. Takže koniec hlasovania, ešte nie. Ešte stále nám jeden chýba. Váš, nie. Schválený. Všetko odpadá. 17 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Prosím vás, nie. Chcete overiť? Dobre, overme. 17, hlasujme teraz. Two missing. Nie, dva chýbajú. Konec hlasovania zamietnuté. 226. Andreas 226. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 227 a 228 identické za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 229 za, proti, zdržali sa, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 pety za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 ampl za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 230 a 206 identické za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 2, 3, 1 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 27. Pety. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 27 FAM za, proti, zdržali sa zamietnuté 16 EMPL za, proti, zdržali sa schválené 18 za, proti, zdržali sa schválené Takže poďme na 235 na strane 100 EPP za, proti, zdržali sa, schválené. FAM <clears throat> 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. MP 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 236 29, Petit 29, fam 28, tran, identické, za, proti, zdržali sa schválené. 2, 37 odpadá, to všetko odpadá, FAM 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 2,55, 32 ženy a 23 tram, identické, za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz 246, 33 FAM, 23 trans, identické. Za, proti, Zdržali sa. Schválený. A teraz 247 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 2 37, kontrolujme, hlasujme teraz. Zamietnuté. 248 35 identické za proti zdržali sa zamietnuté 249 250 251 a tran 34 identické za 24 pardon, za proti zdržali sa schválené 6 odpadá. 20. 20 za, proti, zdržali sa, schválení 21 odpadá. 255. 22 za, proti, zdržali sa, schválený. 255 za, proti, zdržali sa, schválený. 24 bol stiahnutý. Áno, áno, bol stiahnutý. Takže 537 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. FAM 35 za. FAM 35 hlasujme, takže za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz stran 25 za, proti, zdržali sa, schválený. Pety 18, nie, 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5, 39 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. A teraz poďme na odseky preambuly. Sme takmer na konci, kolegovia. 164 a kult 1 a pety 1 identické. Za, proti, zdržali sa. Schválený. A teraz kone, záverečné elektronické hlasovanie za, proti, zdržali sa. Áno, elektronicky, samozrejme. Koniec. Blahoželáme spravodajcovi 19 na 0. Bolo to neľahké hlasovanie. A teraz môžeme prejsť na hlasovanie o správy Sabine Verheyen. EU plán činnosti pre elektronickú štátnu správu na roky 2016 až 2020, urýchlenie transformácie na digitálnu spoločnosť a štátnej správy. Spravodajkyňa chce k tomu niečo povedať? Len kratučko chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom a tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu. Myslím, že to bola konštruktívna, dobrá spolupráca. Ďakujem a myslím si, že môžeme rovno hlasovať o správe. Ďakujem pekne, Sabin. Takže poďme hneď na hlasovanie, kolegovia. Je to takisto zložitý hlasovací zoznam, takže poprosím o strpenie. Kompromisný pozmenujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz môžeme prejsť na pozmeňujúci návrh 39 za, proti, zdržali sa, schválený. 40 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 10 za, proti, zdržali sa, schválený. 43 za, proti, zdržali sa, schválený. 44 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválený. 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 51 za, proti, zdržali sa schválení. 52 za, proti, zdržali sa schválení. A teraz poďme na. Všetko odpadá. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 69 za, proti, zdržali sa schválený. 71 za, proti, zdržali sa schválený. 72 za, proti, zdržali sa schválení, 73 za, proti, zdržali sa schválení, 74 za, proti, zdržali sa schválení. 77 za, proti, zdržali sa schválení. 78 za, proti, zdržali sa schválení. 79 za, proti, zdržali sa, schválený. Chcete overiť 79? Hlasujme. 79. Koniec. Schválený. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválený. 82 za, proti, zdržali sa, schválený. 83 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz poďme na 89 za, proti, zdržali sa schválení. 90 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 92 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 93 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz 97 za, proti, zdržali sa, schválení. A odseky boli kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválení. Záverečné hlasovanie elektronicky. 31 plus 3 uh, e, proti, e, teda sa zdržali dva proti, blahoželám Sabin. 32 je konečné hlasovanie. Dobre, ďakujem kolegovia. Poďme rýchlo na ďalšie hlasovanie. A tým je správa Rozitun, geoblokovanie a iné formy diskriminácie na základe národnosti, miesta pobytu alebo miesta podnikania na vnútornom trhu. Hlasujeme, prosím, kolegovia. Chce vystúpiť pani spravodajkyňa? Roža. Ak ma vyzvete, tak potom by som len povedala, že pripomeňme si, že my sme výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a spotrebitelia chcú mať prístup k väčšiemu počtu produktov, výrobkov a služieb z nášho celého bohatého kontinentu a podniky chcú mať čo najviac klientov. Musíme teda otvoriť trh. A to je hlavným cieľom správy o geoblokovaní. Ďakujem Rúža za dobrú prácu. Prejdeme priamo na hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 80. Za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Kompromisný návrh 1. Za, proti, zdržali sa prijatí. 83 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz prechádzame na návrh kompromisný 3 na strane 6 e PPP zoznamu za, proti, zdržali sa prijatý. Ďalej nasleduje pozmeňujúci návrh 280 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 281 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 283, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 41? Nie. Ten, ktorý chcete overiť? Bola tu požiadavka na overenie. Dobre, takže budeme overovať 283. Eh, Koniec hlasovania a zamietnuté. No, eh, sú 284. Amendment 284 in favor. 284 za, proti. Rejected. Zamietnuté. 286. 7 identical. Kul 27 je totožné, za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromisný pozmeňujúci návrh 30A, kto je za, proti zdržali sa prijatí. Teraz prechádzame na pozmeňujúci návrh 45, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. ITRE 33 za, proti 33 32 bola bezpredmetná 33 za, proti zdržali sa prijatí Návrh kompromisný 14 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz prechádzame na kompromisný pozmeňujúci návrh 15. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalej nasleduje kompromisný pozmeňujúci návrh 16. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Júri 46, ďakujem Andreas, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Hlasovali sme teraz o Júri 46, ten bol zamietnutý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 17, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďalej nasleduje 325, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďalej nasleduje 343, kto je za, kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 21. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 21a. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 369, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Dobre, overíme. Koniec overenia. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 374. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 374, dobre, overíme. 22 za, 13 proti, prijaté tým pádom. A Júri 58, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Júri. Nasleduje Júri 61. Kompromisný návrh 34, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Compromise amendment 37. Kompromis 37, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Overíme kompromisný pozmeňujúci návrh 37. Overujeme, koniec hlasovania. Prijatý. Pozmejúci návrh 71 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmejúci návrh 72, to je za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 414 bezpredmetný, potom ITRE 53. Okay. ITRE 52. Najskôr ITRE 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. KUL 35 bezpredmetný, ITRE 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 73, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 65, Júri, za, proti, zdržali sa Prijatý. Pozmeňujúci návrh 416, ten je bezpredmetný, ITRE 55, tiež odpada Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 74 za, proti, zdržali sa prijatí. 75. Kto je za? Za. 75? Pozmeňujúci návrh 75. Proti? Zdržali sa? Nie je to jednoznačné, preto overíme. Hlasujeme o 75. -ke. Two more to vote. Ešte dvaja majú odhlasovať. Dobre, koniec hlasovania prijaté. 75 schválená. Prechádzame na pozmejúci návrh všetko sa stalo bezpredmetným. Kompromisný pozmeňujúci návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí 433 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 60 itre za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 79, 434 a Júri 68, tie sú totožné za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz sú tu citácie. Vitre 2, za, proti, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 3, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenia, kompromisný pozmeňujúci návrh 39, to je za, proti, zdržali sa, prijatý. 90, to je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 5, za, proti, zdržali sa, prijatý. Prechádzame na ITRE 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Aha, mala som ohlásiť hlasovanie v bloku. Každopádne to prešlo. Prechádzame na Júri 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Júri 6. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromisný návrh 8 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 121 za, proti, zdržali sa prijatý. ITRE 11 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis už bol schválený v rámci bloku. Prechádzame na pozmeňujúci návrh 125. Šisko, mhm, šeskult eh, je bezpredmetný, takže 125 a Juri 10, ktoré sú rovnaké. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kult 8, za, proti, zdržali sa prijatí. Počku poprosím. Allora, amen. Compromise amendment 32. Eh, Is adopted in block, so we move... To je schválené v bloku. 32, teda kompromis. Prechádzame na kompromisný návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 13. Za? Nie, to už bolo tiež v rámci toho bloku schválené. Takže pozmeňujúci návrh 145. 145 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. Všetko ďalšie sa stáva bezpredmetným. Dostávame sa teda pozmeňujúcom návrhu 13 za, proti. Zdržali sa prijatí. Nie. 13. Ešte raz budeme hlasovať o návrhu 13. Kolegyne, kolegové, hlasujeme o pozmeňujúcom na 13 za, proti, zdržali sa. Overíme. Prebieha overenie 13. koniec hlasovania. Bohužiaľ zamietnuté hruža. Nasleduje pozmeňujúci návrh 155, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme. 155. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Nie, 156 to odpadá. Kompromisný návrh 18. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh ITRE 17. ITRE 17. ITRE 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný pozmenujúci návrh 19, to bolo hlasované v bloku. Prechádzame na kompromisný návrh 20. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 174, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 22, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 181, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 23, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz prechádzame na kompromisný návrh 24. Nie, to bolo schválené v bloku, takže nasleduje kompromisný návrh 25. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 26. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 27. Za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 203 za, proti, zdržali sa prijatí. Chcete toto overiť? Áno? No dobre, 203. Hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. 22 k 13. 17 kult za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 29 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 30 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Ďalej ITRE 26. I3 26 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Ďalej ITRE 27, kto je za? I3 27, za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. E, dobre, overíme ITRE 27. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kult 20. To je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis. Nie. To návrh kompromisu 38 bol hlasovaný v bloku, takže prejdeme na 39. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 227 a 229, tie sú rovnaké, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Nasleduje pozmeňujúci návrh 30, za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 228 a 30, Júri, rovnaké, za. Sledujete hlasovanie? Za, proti, zdržali sa, Prijatý. Dobre, procedurálna pripomienka, Andreas. Silvia práve povedala, že 227 a 29 júri evidentne získali väčšinu, pretože väčšina hlasovala za a ja som nedával úplne pozor, neviem, či som to správne postrehol, môžeme overiť, samozrejme. Dobre, takže 227 a 29 júri overíme. Prijaté. Ideme ďalej. Pozmeňujúci návrh 33, kto je za? Strana 55 v rámci hlasovacieho zoznamu EPP, pozmeňujúci návrh 33, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Dobre, nasleduje pozmeňujúci návrh 35. Nie, nie. Nie, pardon, toto všetko zostáva bezpredmetným. Prechádzame na 23. kult. To je za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí. Bola som si istá, že Juri požiada o kontrolu. Preverenie v tejto veci. Dobre, tak to má aj byť teda. Hlasujte prosím. Prebieha to overenie a koniec hlasovania. Jeden hlas chýba ale zamietnuté. Júri 33 zamietnutý a teraz budeme kompromis 7, 7 bol teda schválený v bloku a prístup, nie, Viržiny. Ďakujem, mám pocit, že sme nehlasovali 240 eh, pritom to, to nebolo bezpredmetné. Mohli by sme to overiť? Nebolo povedané, že to je bezpredmetné, ale nie je tomu tak. Áno, ja dobre ani nemám vlastne výsledok e, z 219. Je dosť možné, že ja som to popletla. Dobre, overíme. Just a minute, we are checking. Chvíľočku, overíme. We should vote or not? No. We should not vote. No, no I'm told that we should not... Nie, hovoria mi, že by sme nemali o tom hlasovať, pretože 79 bola prijatá. Nech sa páči. Dobre, prechádzame teda na záverečné hlasovanie. Elektronicky. Hlasujte, prosím. The vote is closed. Koniec hlasovania prijaté 29 za, traja proti, 4 sa zdržali. Gratulujeme spravodajkyni Rúža. Skvelý príspevok pre spotrebiteľov v Európe. Ďakujeme, Rúža. We have to vote on the mandate. Ešte musíme odhlasovať mandát. Kolegyne, kolegovia, ešte stále Chcete vystúpiť pred hlasovaním alebo po hlasovaní pred hlasovaním? Tak potom Denis de Jong. Much, want... Ďakujem pekne. Jediný dôvod, prečo som chcel vystúpiť, je, že som včera sa rozprával so spravodajcom ohľadom e-mailu, ktorý nám okrem iného zaslali na akme, ktorí vyjadrili obavu že nikdy nebolo v rámci tohto návrhu pre malé a stredné podniky vypracované hodnotenie vplyvu. A napriek e, snahe spravodajcu e, môžu čeliť neistote v niektorých aspektoch. Preto, na to, aby sme nejakým spôsobom neoddelovali trialóg, aby sme však paralelne so spustením trialógu zabezpečili vypracovanie hodnotenia alebo posúdenia vplyvu pre malé a stredné podniky ohľadom obav, ktoré vyjadrili to je dôležité a tie podrobnosti sú na koordinátoroch, ale dúfam, že to odsúhlasíte. Denis, ďakujem. A teraz spravodajkyňa Rúža. Yes. Um... Áno, ja by som chcela povedať, že Denis asi súhlasí s tým, že sme zlepšili text, osobitne pre malé a stredne podniky. Ja som eh, sa rozprával s mnohými zástupcami eh, spotrebiteľských organizácií, ako aj zástupcami malých a stredne veľkých podnikov, ale a myslím si, že toto potvrdzujú, ale ja by som vám chcel určite poďakovať za váš vstup a príspevok k tomuto dokumentu. Ale pokiaľ ide o posúdenie vplyvu, tak chcem, chcem pripomenúť to, že sme realizovali viacero štúdií, bolo, še- bolo vyhodovených 6 500 stranových eh, posúdení vplyvu komisie, nasledovaných dvomi analýzami Eh, politického oddelenia alebo teda analytického oddelenia komisie. Jedno, jedna analýza mala 670 strán, eh, <clears throat> analýza týkajúca sa eh, rozšírenia pôsobnosti, zrušenia geoblockingu. To, to bola teda prvá. Druhá mala 720 strán a týkala sa návrhu geoblockingu. Um, regulačné aspekty a ostatné záležitosti, ktoré, ktorú vypracovali profesori práva z Florencie, Eh, jeden bývalý generálny advokát z súdneho dvora v Luxemburgu. Takže eh, určite, ak existuje nejaká potreba ďalšieho posúdenia vplyvov, ktoré však nezbrzdí toto naše, túto našu prácu, tak ho určite podporím, ale tiež sme napríklad dostali mm, určité zhodnotenie posúdenia vplyvov komisie a nejaké krátke briefingy, takže ak pán De Jong požaduje ďalšie posúdenie vplyvov, um, ehm, týkajúce sa mali o strane veľkých podnikov a platnej legislatívy, tak e, ja som za, ale nechcem, aby to brzdilo rokovania a ten trialog. Ja vidím, že s tým súhlasíte, takže pod touto podmienkou to akceptujeme. Prečo nie? To, kolegyne a kolegovia, ja nechcem teraz otvárať diskusiu k posúdeniu vplyvov. My hlasujeme o tom, že dáme mandát rade. Ja chcem len e, sa spýtať koordinátorov, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu alebo nie. Áno, tak ak môžeme pristúpiť k hlasovaniu, tak prečo nie? Nikola, Andreas, teda vy, Rúže, týkalo sa to hlasovanie, to, čo ste povedali? Áno, ako to zaznelo, diskutoval som s Nikolom a my tieňovými si vyriešime, ale myslím, že to, čo hovoril Denis, to si vyslúži, zaslúži pozornosť a je to v podstate dobre sledovanie situácie, je to myslené v dobrom. Nechceme spomalovať trialóg, myslím si, že za týchto podmienok môžeme podporiť žiadosť Denisa. Tu sa ukazuje, že v našom výbore funguje spolupráca veľmi dobre. Dobre, takže pristúpime k hlasovaniu. Hovorí predsednička, myslím, že, alebo teda som informovaná, že toto prejde, prebehne na úrovni koordinátora, je to elektronické hlasovanie, ktorým udelujeme mandát na začiatie trialógu o tejto veľmi dôležitej legislatíve. Hlasujte prosím, kolegyne a kolegovia. Uzatváram hlasovanie. Anely. Týka sa to posúdenia vplyvu. Ja by som tiež chcela, aby Prosím vás, hovorí predsednička. Dohodli sme sa, že toto sa bude riešiť na úrovni e, koordinátorov. O tom teraz hlasujeme. Teda momentálne sme uprostred veľmi dôležitého hlasovania. Hlasovanie dopadlo takto 30 e, za mandát, 2 proti e, s jedným zdržaním. Budete mať dostatok možností hovoriť o tomto na zasadnutí koordinátorov. Bude to na programe. Nijakým spôsobom to nekoliduje s hlasovaním mandáte. Kolegyňa, kolegové, až môžem len jednu vec povedať No ale rýchlo, lebo musíme postúpiť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani Tunon Hohenstein. Mm, ja ďakujem za dialog, za to, že ste komunikovali so mnou e, tieňoví spravodajci. Zvlášť chcem poďakovať aj našim e, e, porad, môjmu poradcovi Lukasovi Sklenovskému, ale našim poradcom do skupiny Silvia, ktorá je nová, ktorá odvádza vynikajúcu prácu, ako aj sekretariátu a E, to najmä Birgit, ktorá tu je. pokračujeme takým, v tomto duchu aj e, na budúce. Budeme otvárať jednotný trh podnikom aj spotrebiteľom. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, Rúža. This, uh... E, ďakujem veľmi pekne, Rúža. Teraz, kolegyňa a kolegova, predtým, než prejdeme k hlasovaniu o rozpočte, by som chcela privítať návštevníkov zo Švédska, zo Štokholmu, z mojej politickej strany. Welcome, ďakujeme, že ste prišli teraz prejdeme rýchlo hlasovanie o rozpočte 2016, e, pilotné projekty a e, prípravné akty. E, spravodajkyňou Dania Dantov, neviem, či chcete povedať ni- niečo, dúfam, že nie, áno, to je super. Máte samozrejme právo, ak chcete, tak áno, ale pôjdeme bod po bode rozpočtové položky a oprávnenia. Je to troška odborné, alebo sú to E, rozpočtové linky 202 o digitálnych zručnostiach pre startupy Maria Grappini za, proti, um, schválené. Och, takže nemusím čítať tie rozpočtové linky, fajn, tak len prečítam, o čo ide projekt pre vytvorenie e, systému rýchlo informovania a identifikovanie nových postupov. Návrhu je Denis de Jong za. Proti. Zdržali sa schválený pilot, e, projekt o hodnotení e, údajných rozdielov v kvalite produktov predávaných na jednotnom trhu predkladala Olga Sehnalová za, proti, zdržali sa schválený Ďalej pilotný projekt o prinášaní nástrojov pre elektronické učenie a digitálne zručnosti e, pre podnikateľstvo Eva Majdel za, proti, zdržali sa schválený projekt e, uplatňovania požiadaviek prístupnosti na webe v nástrojoch na tvorbu webu a platformách Tita Charanzová za, proti, zdržali sa e, schválený pilotný projekt o, pre in, tam, o iniciatíve na budovanie e, a tak ďalej. Lisa Jakonsári za, proti, zdržali sa schválený a posledný projekt o európskej cene pre prototypy za experimentálnu kreativitu a inovačnú klímu Julia Redat za proti zdržali sa schválený a tým uzatvárame dnešné naozaj náročné hlasovanie. Kolegyne, kolegovia, ďakujem veľmi pekne, že ste to so mňou vytrpeli. Um, a, pardon, ďalším bodom na našom programe je autorské právo na digitálnom jednotnom trhu a, a Katrin bude predsedať Chair? No, no, it's, it's... Okay, Dita. Pardon, Dita bude predsedať. Okay, so Takže, drahé kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať v našom programe. Ďalším bodom je um, otázka autorských práv v digitálnom jednotnom trhu, kde odovzdám hneď slovo spravodajkyni Katrin Sajlov. E, Štýl. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. Ja by som chcela začať poďakovaním tým, ktorí ste prispeli k návrhu stanoviska o autorských právach na jednotnom digitálnom trhu. Termín pozmeňova, predkladania pozmeňovacích návrhov bol 31. marec. Dostali sme vyše 500 pozmeňovacích návrhov, konkrétne 508. Toto číslo nie je prekvapujúce vzhľadom k tomu, že otázka autorských práv sa dotýka mnohých ehm, odvetví hudobného, ehm, výrobného spotrebného a tak ďalej. Čiže tých pozmeňovacích pozmeňovací návrhov je veľa Ehm, a je tu treba zvažovať niekoľko vecí, ochranu kultúrneho dedictva, zjednodušovanie licenčných postupov, e, práva e, vydavateľov tlače a tak ďalej. A potom sú tu články 14 až 16 o spravodlivom odmenovaní autorov a e, interpretov. A budúci týždeň v stredu sa bude konať stretnutie steňových spravodajcov, kedy plánujeme rozdať e, prvú dávku kompromisných návrhov. Ja by som mal predsedať tomuto e, stretnutiu a očakávam, že to nebude jednoduché. Potom ďalšie stretnutie bude 8. E, júna, aj keď ja vlastne ako britská poslankyňa budem mať nejaké iné povinnosti, čo ste všetci viete. Každopádne Eh, budem teda chcieť zmeniť tento termín do 8. júna. Dúfam, že dospejeme spolu k kompromisnému a vyváženému textu. Ďakujem, Katrin. Takže začneme tieňovými spravodajcami EPP. Pascal. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel eh, avizovať, že hneď po tomto môjom príspevku budem musieť odísť a nebudem môcť ďalej participovať na diskusii. Poviem to stručne. Na minulom týždňovom stretnutí tieňových sme o, tom vec, o týchto veciach hovorili. Je zaujímavé konštatovať, že tak veľa kolegov sa podielalo na vypracovaní tohto textu. Ja tie moje pripomienky budem odvíjať od e, článkov, ktoré sú predmetom diskusie. Najskôr článok 3, e, textové a dátové a získavanie dát, textom data mining – obmedzenie autorského práva by v skutku sa malo obmedzovať len na tie za inštitúcie výskumné, pokiaľ dátové, alebo teda textové, získavanie textov a dát e, by sa malo týkať e, nejakých iných účelov, tak by to malo e, byť povolené. Takisto sa to týka aj verejno-súkromných partnerstiev. Článok 11, pravdepodobne najspornejší, tam ide o ochr- právo ochrany, pokiaľ ide o nejaké plnenia. Mali by sme chrániť tých, ktorí nejakým spôsobom majú prospech zo zverejňovania informácií e, novinárov, či mali by sme chrániť tých, ktorí platia novinárov a ktorí znášajú to riziko, finančné riziko, pokiaľ ide o publikovanie takýchto plodov žurnalistickej práce. Oni sú často tí poškodení a preto som vehementne za právo ochrany pre takéto vydavateľstva. Malo e, by byť pre nich možné e, postupovať e, proti nejakým porušeniam ich práv na internete. Mali by vychádzať e, z takého vlastného práva a mali by tie nároky uplatňovať aj z tohto e, právneho základu. Nemalo by takéto právo ochrany zahrniť aj hyperlinky, tak je to uvedené aj v návrhu komisie, ale malo by sa to týkať výňatkov z textu, prípade, že sú takýmito výňatkami sprostredkované nejaké informácie a tým pádom to generujú ďalšie kliky, tzv. snippety, snippets. E, nevidím v takejto ochrane žiadny, žiaden problém z pohľadu plurality a slobody informácií, ale vidím tu možnosť e, na základe vlastného práva ochraniť si a ošetriť si svoje veci pre vydavateľov a tým pádom sa dostávajú do silnejšej pozície títo vydavatelia a majú lepšie vyvážený obchodný vzťah k iným veľkým hráčom Big Player players na tomto trhu. A to by malo byť na prospech konečnom dôsledku aj pre novinárov a je to tým pádom dobrá šanca e, namiesto viac, väčšieho, teda väčšieho množstva žurnalizmu dosiahnuť kvalitnejší, kvalitnejšiu žurnalistiku. 11. Ochrana, pokiaľ ide o online služby, pokiaľ ide o tých poskytovateľov, tak e, mali by oni zohrávať aktívnu úlohu a nemali by sa správať podľa článku 14, kde je vylúčenie zodpovednosti e, v zmysle nariadenia o elektronickom obchodovaní. Mali by príjmať účinné opatrenia, tak aby dokázali dodržiavať tie svoje povinnosti a tým pádom sú tu aj isté techniky alebo postupy rozoznávania obsahu. To by však malo sa obmedzovať na tie alebo na tých, ktorí zabezpečujú e, zverejnenie a sprístupnenie a nie len nie tých, ktorí len e, uchovávajú tie informácie alebo ich ukladajú. Čiže tie platformy, ktoré robia len nejaké fyzické ukladanie informácií, také e, pasívne, tak tie by sme nemali zahraniať. Pokiaľ ide o tie techniky rozoznávania, technológie, tak napríklad pre startupy by mali byť predpokladané isté zjednodušenie. Ja som sa to snažil zadefinovať, že by sme mali predpokladať výnimku pre začínajúce podniky, ale kľudne o tom môžeme diskutovať na, tieňových, na úrovni tieňových spravodajcov, čiže články 11 a 13. Skôr by som išiel podľa návrhov komisie a takto budeme vehementne hájiť na úrovni tieňových. Ďakujem. Thank you very... Ďakujem. Budeme pokračovať ECR. Dan Dalton. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcel poďakovať spravodajkyni za dobre odvedenú prácu a teším sa na tie nadchádzajúce stretnutia tenových spravodajcov. Vzhľadom k tomu obrovskému počtu pozmeňovacích návrhov máme pred sebou ešte kopu práce. Ja sa chcem dotknúť niektorých vecí, ktoré sú dôležité z hľadiska ECR. V prvom rade, e, pokiaľ ide o článok 11, ja som predložil pozmeňovací návrh na jeho vypustenie, podobne ako aj ostatní, viacerí ďalší kolegovia. Podľa môjho názoru totiž, a teda ľudia vedia, aký mám názor na e, práva e, vydavateľov. Ja si myslím, že toto to znenie o nových publikáciách to je príliš široké, Povedia len k ďalším problémom a tiež nevidím e, ten problém, ktorý sa toto snaží riešiť, ale jasné, že komisia ide líňou, ktorá spôsobí len ďalšie problémy a toto sa už prejavilo v Nemecku a Španielsku. Španielský zákon osobitne e, veľmi zasiahol malých vydavateľov, ktorým klesli obraty a agregačné weby, museli ukončiť svoju činnosť a e, obyvateľe sa dokonca nemôžu ani e, vymieňať správy na webe. A to je každodenný prak, každodenná prax za Európania aby o tomto mali vedieť, ak sa takéto niečo presadí v celej Európe. A Mm, potom odvetvie novina časopisov. Novina časopisov by sa v prvom rade podľa mňa malo pripravovať na zmeny, ktoré prídu. Takže moje stanovisko sa nezmenilo k právam vydavateľov. Podporujem stanovisko spravodajcov tejto veci. A pokiaľ ide o zodpovednosť a hodnotovú medzeru, tu e, podporujem v článku 13 pôvodné stanovisko komisie. Domnievam sa, že spravodajkňa e, má tiež správny názor, že to nie že nie je v súlade so smernicou, aby sa nemonitorovala táto oblasť. Ďalej e, rozpoznávanie obsahu. Ja si myslím, že tu vzniká bariéra ďalšiemu novému podnikaniu a zároveň sa podporujú existujúci veľkí hráči, to nie je určite úmyslom, to asi nikto nechce takto podporovať ďalej slobody spotrebiteľov. Je mnoho legitimných používať, možností použitia e, copyrightovaného obsahu. Um, určite by sme nechceli zablokovať použitie, ktoré je legitimné. Musíme zabezpečiť, aby e, držiteľe práv boli odmenení za využívanie svojich diel. Všetci to samozrejme chápeme. Ja chápem, že sú s tým aj spojené určité výzvy, osobitne v e, oblasti hudobného priemyslu komisia podľa mňa neuplatňuje správny prístup a to aj preto, lebo technologicky je ten prístup príliš špecifický a prax sa pravdepodobne v budúcnosti bude dosť zásadne meniť a e, postupy a mm, metódy podnikania tie vlastne môžu výjsť z definície, ktorú tu komisia navrhuje. Ďalej, e, ziskovanie, zisk e, alebo ťaženie zisku z používania kopyrajtovaného e, materiálu. Neviem, kam sa týmto komisia oberá, takže tomuto ustanovenie veľmi nerozumiem. Každopádne si myslím, že e, tie uznam, e, pozmeňovacie návrhy, ktoré predkladám, tie by mali zlepšiť znenie napríklad v otázke výskumnej organizácie, ale takisto treba dať aj určité práva vlastníkom práva, aby vedeli, vedeli vykonávať kontrolu nad svojim materiálom, nad svojimi dielami. V niektorých štátoch to funguje celkom dobre, takže ja sa obávam, že môže dôjsť k narušeniu týchto úspešných režimov, ak komisia zavede povinnú výnimku a e, myslím si, že členské štáty by mali možnosť e, dostať e, alebo teda možnosť si ponechať v platnosti svoje existujúce systémy a skúsim sa dotknúť ešte pár ďalších vecí. Výnimky v oblasti vzdelávania. Ja si myslím, že tu je pomerne široká podpora pre, podmi- pre výnimky, ktoré umožňujú e-learning a, a komunikáciu učiteľov. Toto podľa mňa treba zjednodušiť a podporujem túto snahu komisie. Musíme zabezpečiť, aby vnútroštátne ustanovenia o dostupnosti licencií a množstve diel, ktoré možno um, chrániť copyrightom, boli akceptované. Ďalej tiež súhlasím s tým, čo sa spravodajkynia komisia snažia uh, vykonať uh, v oblasti uh, veľkého počtu diel, kde treba chrániť copyright a zároveň ich sprístupniť E, existuje, alebo momentálne prípadná, alebo nedávny prípad EC je Suli Radovk, e, ktorý ukazuje, že toto je potrebné riešiť a že zároveň treba tiež zabezpečiť prístup verejnosti k, k kultúrne hodnotným dielam. Takže vo všeobecnosti podporujem prístup, ktorý spravodajkyňa uplatnila. E, myslím si, že ideme správnym smerom. Budeme musieť ešte odviezť veľa práce od tých technických, na tých technických detailoch. Vo všeobecnosti sa tešíme na spoluprácu s vami a s ostatnými tieňovými spravodajcami a dosiahnutie dohody. Ďakujem v mene Alde. Budem vystupovať sama, pretože Kaja tu nie je, keďže tento bod sa presunul z včera na dnešné dopoludne, ale ja som e, spolu autorkou niektorých pozmenujúcich návrhov a preto by som sa chcela zamerať na niektoré dôležité otázky. Článok 3 e, text a data mining. Tu sme objasnili právo čítať znamená právo e, ťažiť alebo čerpať tieto údaje. Chceme zabezpečiť bezpečnosť sieti, ale nepodariť uplatňovanie výnimiek. Článok 4 vzdelávanie. E, tu vyvoláva chaos, keď sa tu odvolávame zároveň na nekomerčné účely a na vzdelávacie inštitúcie, keďže príklady ZEU svedčia o tom, že je tu nejednoznačnosť napríklad ohľadom súkromných škôl a preto sme presvedčení o tom, že je jednoznačnejšie hovoriť iba o účele, čo by mal byť nekomerčný a vzdelávací. Takisto si myslíme, že odvolávka na vzdelávacie zariadenia robí problémy, keď hovoríme o bezpečných elektronických sieťach, ktoré akoby boli iba v členskom štáte, zatiaľ čo vzdelávacie, tam, kde toto vzdelávacie zariadenie E, etablované väčšinou. To ide cez online vzdelávacie platformy a tieto platformy nevedú len kurzy, ale aj úlohy, diskusné kružky Čiže technicky by bolo v podstate nemožné obmedziť prístup k obsahu, tak ako sa o tom hovorí článku 4, bez toho, aby sa obmedzil prístup k celej vzdelávacej platforme. A obmedzenie prístupu k celej vzdelávacej platforme ide proti cieľu článku 4. Článok 11 navrhujeme tu vypustenie, pretože uh, uh, podstate nie je e, riešením tohto problému, ktorý majú e, vydavatelia dnes, aby si najímali nových právnikov. Článok 13 pre nás je dôležité nielen zosúľadiť to so smernicou o elektronickom obchodovaní, ale aj zlepšiť osvedčené aktuálne, aktuálne postupy, ktoré nie sú transparentné z pohľadu užívateľov a preto sme navrhli formuláciu, ktorá kodifikuje o systém nahlasovania, stiahovania obsahu z internetu tak, aby jasne sa v notifikácii oznámilo, čo je neoprávnené na platforme a ktorá platforma porušuje predpisy tak, aby užívateľia mohli podať aj protioznámenie. <clears throat> Všetci by mali mať rovnaký podiel eh, Uh, hovorí sa tu o tom, že sú tu malé príjmy z internetu a podľa nás v porovnaní so Spojenými štátmi európsky užívateľia nemajú práva v rámci autorských práv alebo základných práv ako sloboda prejavu dostatočne chránené. Sme presvedčení o tom, že je veľmi dôležité jasne rozlišovať medzi platformou, ktorá je priamo zapojená do obsahu a platformou, ktorá len umožňuje užívateľom načítať obsah a nevie alebo nemá kontrolu nad týmto obsahom, čo je takisto vysvetlené v našom pozmenujúcom návrhu. A ešte na záver, v tomto článku podľa nás e, nie je vzajme nikoho, aby sa e, obsah stiahoval cez filter. Platformy, keď im je oznámené porušenie, že je tam obsah, ktorý tam nemá byť, majú právo tento obsah stiahnuť alebo sa dohodnúť tým, že platformy ponesú zodpovednosť za všetko, čo sa na ich platformách deje vytvoríme len stimuly preto, aby jednoducho stiahli obsah e, a nedosiahneme e, žiadne dobro pre nikoho. A ešte posledná vec, e, zavádzame tu dve nové výnimky. Jedna sa týka slobody panoráma a druhá sa týka obsahu vytvoreného užívateľom. Eh, to by sa malo prispôsobiť eh, aktuálnu legislatívu digitálnemu veku. Takisto sme zaviedli pozmeňujúci návrh o vytvorení databáz pre zníženie eh, neúspešného využívania globálnych databáz a pre uľahčenie odmien za umelecké diela, pretože všetci sa zhodujú na tom, že momentálne to nie je dosť efektívne a treba to vyriešiť cez takúto databázu. Čiže ďakujem v mojom mene aj v mene KAI a očakávame ďalšiu prácu na tejto problematike. Ďakujem. A teraz sa pýtam, či je tu niekto z GUE, kto by sa chcel vyjadriť. E, takže Julia Roda za Zelených, ďakujem pekne. E, pre všetkým by som sa ešte raz chcela poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu správu. E, je tu vyše stovka pozmeňujúcich návrhov. E, nie, myslím si, že E, komisia musí mnoho vecí ešte pozmeniť Eh, ale idem viac menej tým istým smerom ako spravodajca. Data mining je veľmi dôležité pochopiť, že keď niekto sa zapája do text a data mining, tak väčšinou e, stiahuje milióny rôznych prác, ktoré, na ktoré sú rôzne autorské práva. Čiže nie je to možné. Transakčné náklady na získanie takýchto licencií sú tak vysoké, že je to nemožné. Momentálne tá situácia je z právneho pohľadu takou sivou zónou občanov. To e, znamená e, že tu prístup na data mining aj zo strany spoločnosti, nie len výskumných e, centier, ale nemajú dostatočnú právnu istotu. Takže ak chce mať právnu istotu a explicitne umožníme pre výskumné organizácie text a data mining, tak v podstate implicitne hovoríme, že pre ostatných je to zakázané a tým situáciu zhoršujeme. Plne podporujem prístup v tom zmysle, že právo na čítanie, právo na e, čerpanie, e, takže to by nemalo byť v prvom prípade ošetrené autorskými právami. Nejde to o využívanie diela ako diela, ide o extrakciu faktov a e, na tie by sa nikdy nemali vzťahovať autorské práva. Čo sa týka súvisiacich práv s autorskými právami, už sme to v minulosti viackrát zamietli a E, som presvedčená o tom, že tentokrát výbor spraví to isté. Je tu množstvo poznajúcich návrhov, ktoré podporuje spravodajcu, aby sa vypustil tento článok ako taký. Predovšetkým v čase falošných správ je nezodpovedné zavádzať legislatívu, ktorá by e, sťažovala stiažovala podiel kvalitných správ na sociálnych médií. Ja e, si nemyslím, že tí, ktorí dávajú falošné správy, využijú tento zákon a budú účtovať spotrebiteľom za snippety, za časti svojho obsahu. Takže práve ich hlavným cieľom týchto falošných správ je dosiahnuť, osloviť čo najväčšie publikum. Eh, hyperlingy látky bez snipetov sa nedajú použiť, čiže to je potrebné objasniť a veľmi často dokonca aj URL samotné obsahuje nadpis nejakého článku a ak chcete účtovať peniaze za skopírovanie názvu článku a prepojiť to na nejakú správu, eh, bez toho, aby ste videli, čo je na druhej strane toho linku, to je nemožné. Takže tento návrh ktorý v Nemecku a Španielsku zlyhal, vytvorí obrovské prekážky využívaniu informácií na online bude ohrozovať základné ľudské práva. Potom článok 13. Spravod Návrh spravodajcu je zlepšením v porovnaní s pôvodným textom, ale pochybujem o tom, či potrebujeme vôbec tento článok a skôr by som e, to obratila, tak aby sme chránili práva užívateľov. Sú tu mnohé dobrovoľné dohody medzi platformami a užívateľmi a tu sa úplne ignorujú záujmy užívateľov. Všeobecne sa stiahuje z internetu množstvo zákonného obsahu a užívateľia nemajú žiadnu možnosť opravného prostriedku zabezpečiť, aby ich práva v rámci obmedzenia výnimiek boli chránené, takže predložím pozmeňujúci návrh v tomto duchu. Takisto som zorganizovala viacero podujatí na túto tému a na jednom podujatí so startupmi, začínajúcimi podnikmi e, sa dozvedel jeden z veľkých e, SoundCloud v oblasti kultúry tvrdia, že napriek tomu, že majú licenčné dohody s odvetvím hudobným, e, situácia iná ako pred desiatimi rokmi. Ak by teraz začínali, tak by sa nikdy nepodarilo uspieť. E, pán komisár si včera povedal, že on si nemyslí, že tento návrh e, je v konflikte so smernicou elektronického obchodného styku a zároveň návrh spravodajcu je problematický, čo prekvapivé, pretože jediná vec, ktorá je v našom spravodajcu, je zabezpečenie toho, aby nešlo tento návrh proti smernice o e-commerce, takže súhlasím s názorom mnohými akademikmi o autorských práv, ktorí jasne povedali, že tento návrh vytvára všeobecnú monitorovaciu povinnosť. To je názor, ktorý zdieľa aj Európsky parlament a jeho výskumné stredisko a Európsky e, súdny dvor sa jasne vyjadril v tom zmysle, že takýto všeobecná povinnosť monitorovania porušuje základné ľudské práva. Keď hovoríme o účele tohto článku 13, je veľmi dôležité pozrieť sa na to, čo, ako vyzerajú príjmy hudobného priemyslu, opätovne začínajú stúpať a mnohé problémy za posledné roky môžeme pripísať odmietnutiu prispôsobiť sa e, na možnosť zmenu užívateľov a prístup k hudbe online a zabezpečenie atraktívnych ponúk. Myslím si, že sa potrebné zamerať na to, aby tieto peniaze sa dostali k umelcom a neboli prerozdelené e, medzi platformami a hudobným priemyslom, hudobným odvetvím. Takže chceme posilniť ustanovenia transparentnosti, ktoré by mali dať umelcom väčšiu kontrolu nad tým, kde sú ako používané ich diela a zistiť, e, kto využíva peniaze. Čo sa týka výnimky pre vzdelávanie, všeobecne súhlasím s prístupom spravodajcu, avšak nastavila som pozmenujúci návrh, ktorom chcem zabezpečiť to, že E, vzdelá, táto výnimka pre vzdelávanie nemôže byť e, zrušená jednotlivými licenciami, pretože sa tá v podstate výnimka tým zruší. E, čo sa týka výboru, sloboda panoráma a použitie obsahu vytvoreného užívateľmi. To už tu zaznelo, ale je tu aj pozmeňujúci návrh, čo sa týka verejnej domény a je veľmi dôležité pre IMCO je interoperabilita. Máme veľký problém, kedy spotrebitelia, ktorí zákonne si kúpili obsah, ho nemôžu použiť a nemôžu využiť túto výnimku užívateľa, pretože sú tu ochranné opatrenia technologického charakteru a je potrebné zabezpečiť, aby tieto výnimky sa aj v praxi dali využívať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegovia. Len by som vás chcela pripomenúť, že nám ostáva už iba 20 minút a ešte máme ďalší bod, takže poprosím vás, vystupujte stručne. Je tu niekto za EDD, niekto iný, kto by sa chcel ešte vyjadriť? Ak nie, áno, samozrejme, požiadam komisiu, aby vystúpila. Nech sa páči. Poprosím vám mikrofón. <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsednička. Prajem všetkým príjemný dobrý deň. My sme si pozreli návrh stanoviska e, pani Tajdy a mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré zaviedli tieňový spravodajca a členovia výboru IMKO. Sú tu rozdielne názory, e, ktoré svedčia o zložitosti tejto problematiky. Takže podľa nás máme určitý spoločný základ e, so spravodajcom ale máme závažné obavy ohľadom pozmenujúcich návrhov, napríklad práva vydavateľov tlače. E, podľa nás to podrie jeden z hlavných cieľov tejto reformy, ktorým je korektnejšie a spravodlivejšie prerozdelenie príjmov z autorských práv cez hodnotový reťazec. Komisia je pripravená zapojiť sa do ďalších diskusí. Sme otvorení k diskusiám viacerých bodov, môžeme to naozaj veľmi otvorene o tom diskutovať. No chceli by sme zabezpečiť to, aby smernica si zachovala vysokú mieru ambícií, e, čo sa týka hlavného cieľa tejto reformy. A vydavatelia tlačia tzv. value gap. Nové práva použitia ich e, publikácií na internete posilní ich vyjednávaciu pozíciu, keď budú rokovať o použití obsahu na internete a umožní im e, e, vstúpiť do lepších dohôd, ktorým prinesú väčšie príjmy. To nebude mať dopad na to, ako užívateľia využívajú dnes hyperlinky na internete prístup by sa zameral iba na presadzovanie ktoré by nestačilo zabezpečiť to, že vydavatelia tlače, ktorí ostanú na trhu, môžu naozaj dobre žiť na tom trhu. Čiže to nestačí ako záruka e, úlohy vydavateľov tlače na šírenie kvalitnej novinárskych článkov, aby za to patrične odmenený, Predstavme si len náklady, ktoré bude musieť znášať vydavateľ tlače, napríklad ak vyšle vojnového korešpondenta do zahraničia, sú to obrovské e, náklady. Čo sa týka value gap, Cieľom nášho návrhu je posilniť e, pozíciu e, držiteľov práv, ktoré budú používané na použitie na internete ich obsahu cez platformy. Zároveň chceme posilniť e, pozíciu držiteľov práv, namietať pred použitím ich obsahu na platformách bez ich súhlasu. Riešenie, ktoré navrhujeme, E, hľadá podľa nás, nachádza správnu rovnováhu. Dáva určité povinnosti platformám, e, ktoré majú väčší podiel e, obsahu chráneného autorskými právami a dáva im určité zodpovednosti, určité povinnosti Julia Reda, ja to nevnímam tak, že je to nekompatibilné so smernicou e-commerce. Práve naopak, e-commerce smernica konkrétne uznáva možnosť členským štátom nanútiť povinnosť e, náležitej starostlivosti informačnej spoločnosti. Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky veľké platformy, e, ktoré šíria obsah a preto sa obávame, že navrhované zmeny v návrhu stanoviska znížia efektívnosť navrhovaného zásahu. Predovšetkým tým, že obmenia povinnosti, obmedzia povinnosti iba na tie platformy, ktoré majú zavreté dohody s držiteľmi práv a na ktorý sa nevzťahuje článok 14 smernice e-commerce. Čiže to naozaj by podrilo ciele tohto návrhu. Čo sa týka výnimiek, sme otvorení viesť dialog, ale je dôležité zabezpečiť to, že navrhované zmeny nemenia dosiahnutú rovnováhu medzi potrebou uľahčiť e, používanie obsahu, ktoré je chránené autorským právom pre e, výskum, ochranu kultúrneho dedičstva a ochranu práv, autorských práv. Nové výnimky konkrétne ako napríklad obsah vytvorený užívateľom alebo i lending, požičiavanie cez internet. Musíme zvážiť, čo sa týka konečných dopadov na fungovanie e, trhu s licenciami a na práva užívateľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Katrin, chceš sa vyjadriť? Nie, myslím, že bolo užitočné vypočuť si rôzne pohľady diskutujúcich a teším sa na stretnutie ohľadom našich kompromisov. A ja dúfam, že sa nám podarí pokročiť a v duchu spolupráce nájdeme e, rovnovážny názor, náhľad na vec v rámci tejto dôležitej veci, ktorú riešime. Takže ďakujem pekne. Ďakujem Katrin a prejdeme priamo na ďalší a zároveň posledný bod nášho ranného programu schôdze a síce stanovisko o návrhu nariadenia, ktorým sa zriaduje orgán pre európskych regulátorov pre elektronickú komunikáciu. Spravodajcom je Ivan Štefanec. Ivan. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. It's a very important piece of regulation. Hovoríme tu o dôležitom nariadení, hovoríme o BERET, orgáne európskych regulátorov pre elektronické komunikácie. A toto, tento návrh je súčasťou tzv. E, telekomunikačného balíčka. V prípade tohto orgánu sa domnievam, že súčasná štruktúra funguje dobre a umožňuje využívať národný know-how aj na európskej úrovni. Hlavným cieľom tejto správy je zachovať e, tú radu regulátorov ako nezávislý orgán, namiesto toho, aby to bolo zlúčené do plnehodnotného európskeho, európskej agentúry Berek by nemal byť ovplyvňovaný komisiou, tak aby sme sa vyhli narúšaniu súčasné, súčasnosti nastaveného inštitucionálneho ekvilibria. Takisto chcem eh, navrhnúť alebo vymedziť úlohu Európskeho parlamentu vo vzťahu k menovaním riaditeľa Vereku. To aby malo byť zachovaná. Európsky parlament tam mal mať svoju pozíciu. Ja sa naozaj domnievam, že súčasná dvojstupňová štruktúra na jednej strane Berek a na druhej strane Berek Office môže zabezpečiť a zaručiť účinnosť, efektívnosť, dobrú prácu a dobrú rovnováhu medzi komisiou, národnými regulátormi a samotným Berekom. Takisto chcem povedať, že sme si osvojili viaceré zlepšenia, ktoré navrhovala komisia vrátanie rozšírenia pôsobnosti a kompetencií Bereku na poli regulácie. Našim cieľom je vypracovať naozaj dobre fungujúcu štruktúru a ja som otvorený diskutovať o všetkých potenciálnych kompromisoch a teším sa na diskusiu o tomto dôležitom legislatívnom počine s ostatnými tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne, Ivan. V mene SAD Nikola Danty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, reorganizácia Bereku predstavuje ďalšiu časť v rámci širšej reformy, ktorá je cieľom je zlepšiť telekomunikačnú trh, ktorý je stále európskejší a tým pádom prijímam e, pozitívne návrh komisie, napriek tomu, že sú tam niektoré kritické e, body a tie budem riešiť aj formou pozmeňujúcich návrhov, ktoré predkladám. Ja osobitne sa domnievam, že principiálne je zabezpečiť nezávislosť od tej Európskej komisie, teda Bereku, ktorá zo svojej povahy, teda orgán, ktorý zo svojej povahy musí e, realizovať svoj mandát v rámci priestoru maximálnej slobody, slobody. E, čiže pokiaľ ide o prekonanie súčasného dvojstupňového nastavenia e, a teda vytvorenia samostatného orgánu a takisto so samostatnou právnou, právnickou právnou osobou, tak myslím si, že to e, treba robiť tak, aby aj komisia mala dôležitú úlohu koordinácie a regulačných zásahov pričom zároveň musia zabezpečiť nezávislosť rozhodovacích procesov. V tomto ohľade sa zdá byť veľmi e, pochybná e, voľba predsedu takéhoto orgánu na základe zoznamu e, kandidátov, ktorá je plne v rozhodovacej právomoci komisie. Evidentne vyplýva z príspevkov viacerých skupín, že téma nezávislosti Bereku je transverzálnou otázkou, ktorá sa ťahne naprieč všetkými politickými skupinami. Ja si myslím, že je tu ale dostatočný priestor na to, aby sme dosiahli eh, jasné a dobré stanovisko EP. Pokiaľ ide o štruktúru BEREK, eh, sú tu takí, ktorí hovoria o zriadení novej agentúry a potom sú tu takí, ktorí na rozdiel od našej skupiny hája súčasnú dvojstupňovú štruktúru. Je nevyhnutné, aby sme eh, sa angažovali čo najviac, aby sme dosiahli kompromisné riešenie. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi, tieňovým za prácu na tejto agende a budú predkladané pozmeňujúce návrhy za, teda v duchu kompromisu, tak aby sme dokázali sa dohodnúť vo veciach ako správa riadenie aj nového nastavenia Bereku. A som plne k dispozícii, pokiaľ ide o konštruktívne diskusie. E, pokiaľ ide o skutočne zriadenie takéhoto orgánu, tak len e, zabezpečíme teda dobré fungovanie trhu, len keď bude homogénny a keď bude platiť, keď budú platiť rovnaké pravidla v rámci celej EU. Súčasná dvojstupňová štruktúra predstavuje istým spôsobom snahu nastaviť to tak, aby to bolo viac súlade, aby to bolo proreformné. Ďakujem. Thank you very much for ECR. Ďakujem, EKR, Emma McClarkin. Ďakujem, pani predsednička, ako sme povedali v rámci pôvodnej výmeny názorov o stanovisku, tak eh, to je teda EKR víta stanovisko spravodajcu tešíme sa na dobrú spoluprácu medzi jednotlivými skupinami a veríme, že gestorský výbor zohľadní na stanovisko IMCO do zohľadní teda toto stanovisko, je pochopiteľné, že žiadame lepšiu implementáciu unijného práva a BEREK má veľmi dôležitú úlohu, ktorú zohráva v rámci plnenia tohto cieľu. Berek fungoval uspokojivo za celé, celé roky, skutočne, a komisia v predchádzajúcich svojich analýzach to konštatovala takisto. A samozrejme, napriek tomu, že je vždy priestor na zlepšenie, IKR e nesúhlasí s tým, že ten principiálny návrh komisie, na základe ktorého sa má stať z Bereku agentúra EÚ, podľa nás by to sa odklonilo od tej dôležitej práce, ktorú realizujú národné regulačné úrady orgány, keď zabezpečujú osvedčené postupy a takisto treba zohľadniť medzinárodné trhy, v ktorých fungujú. Ehm, sú tam teda viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa vzťahujú k tomuto návrhu stanoviska a je tu stále pritom, nadšenie a prítomný elán, ktorý sa týka ďalšieho zlepšovania a diskusie o tomto návrhu. A musíme zlepšiť fungovanie Bereku, tak aby si to vyžadovalo veľa menej zdrojov v porovnaní s tým, ktoré plynú z vytvorenia novej agentúry. Ale opäť sme otvorení diskusii a hľadaniu riešení. Myslíme si, že sme na dobrej ceste a dúfam, že spravíme tie správne zlepšenia, pokiaľ ide o fungovanie tohto orgánu. Ďakujem pekne v mene Kaja ja za ALDE. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy ALDE k tejto správe, tie sa sústredia na e, zvýšenie hodnoty a príspevku e, práce BEREK. My sa nedomnievame, že BEREK má skutočnú hodnotu, keď je to len fórum na diskusiu a keď neprináša skutočnú konvergenciu postupov a praxi národných regulačných úradov a konverzi- teda, teda také spájanie sa tých e, národných telekomerčných trhov. My si myslíme, že v prvom rade by sme mali zabezpečiť jednotné uplatňovanie legislatívy EÚ a preto medzi tými úlohami, ktoré sú tu uvedené, sme Bereku dali aj možnosť príjmať záväzne rozhodnutia tam, kde evidentne je nedostatok súladu, ktorý by mohol viesť k tvorbe prekážok na vnútornom trhu alebo k rozchádzajúcim sa výkladom legislatívy EÚ, podobne ako to bolo e, zavedené v rámci GDPR. Zlepšenie spoločného presadzovania legislatívy je dôležité pre ALDE, tak aby sme zlepšili fungovanie samotného vnútorného trhu Takisto e, tieňová spravodajkňa za LD chce, aby bol Berek proaktívnejší pri organizovaní spolupráce s národnými regulačnými úradmi, tam, kde môžu vznikať problémy alebo kde je potreba vytvárať synergie medzi iniciatívami otvorených údajov, otvorených dát, to by mohlo prospieť Európe. Takisto treba zabezpečiť nezávislosť Bereku a preto Kaja predkladá niektoré pozmeňujúce návrhy v tomto ohľade. V neposlednom rade technologické a veľmi uľahčené výmeny informácií medzi národnými regulačnými orgánmi a medzi týmto orgánom, to sa má diať aj eliminovaním eh, duplicitného vyžadovania informácií od tých eh, regulačných orgánov, ktoré fungujú cezhranične. Preto by mal byť zriadený podľa nej eh, one-stop shop, tak aby došlo k zlepšenej výmene informácií medzi regulačnými orgánmi. Ďakujem pekne a ja sa teší na dobrú spoluprácu, tak s pánom spravodajcom, ako aj s ďalšími tieňovými. Ďakujem pekne. Niekto za GUE nie, zelený nie, RDDNF. E Ešte niekto, kto by chcel vystúpiť a potom samozrejme komisia, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za tú možnosť predložiť niektoré pripomienky a vyjadriť sa k tomu, čo zaznelo tu. Samozrejme, dôležité je pozrieť sa na celú tú situáciu a nesústrediť sa len na samotnú štruktúru Bereku. Samozrejme, tá štruktúra je dôležitá, ale ona slúži naplňaniu dôležitejšieho cieľa a tým je efektívne fungovanie Bereku, tak aby prispel k efektívnejšiemu a účinnejšiemu trhu pre elektronickú komunikáciu. S týmto konštatovaním e, beriem na vedomie, že je tu širšia dohoda, že Berek e, má a bude naďalej mať e, stále väčšiu úlohu pri implementácii tohto rámca v budúcnosti a že ľudia vo všeobecnosti pozitívne vnímajú rozšírenie úloh a rozsahu pôsobnosti Bereku. E, toto by bolo, bolo by vhodné si položiť otázku, či tá organizačná štruktúra je vhodná na umožnenie Bereku plniť takéto úlohy. V rámci našej analýzy, keď sme sa na to pýtali, tak sme dospeli k tomu, že nebola súčasná štruktúra vhodná pre tento účel. Samozrejme, Berek prispel a dôležitým spôsobom sa podielal na implementácii súčasného rámca Avšak je tu už prítomný trend za posledné roky, kedy Berek plní stále dôležitejšie úlohy, či už roaming, alebo sieťová neutralita, alebo podobné veci. A teraz e, sa navrhuje, aby tieto úlohy boli ešte ďalej rozšírené. Aby ten predmet, ktorý pokrýva, bol rozšírený. Keď sa pozrieme na tú štruktúru, ktorá v súčasnosti existuje, tá dvojstupňová je veľmi komplexná. Je tu preto priestor na isté doštihnutia nejaké efektívnosť, nejakú efektivitu väčšiu. To je prvá vec. Po druhé, musíme posúdiť to, či súčasná štruktúra je vhodná na ten účel, aby Berek bol e, čo naj, najeurópskejším prispievateľom, tak povediať. Samozrejme, Berek bol a nadalej zostane takým miestom, kde sa zhromažďuje expertíza know-how národných regulačných orgánov a to komisia nespochybne. Vychádza to práve z know-how a z odborných znalostí národných úradov, ale ešte stále musí vypracovať istú európsku, celoeurópsku víziu a to v súčasnosti chýba takýto rozmer európsky. My sa preto domnievame, že na to, aby Berek skutočne dôležitým spôsobom prispieval, keď zohľadňujeme ten rastúci predmet činnosti, je tu nevyhnutnosť e, zefektívniť aj tú organizačnú štruktúru. Pokiaľ ide o pripomienky, ktoré sme si vypočuli v minulosti, aj pokiaľ ide o to, čo práve zaznelo tu na diskusii, že teda návrh komisie by nejakým spôsobom podkopal nezávislosť Bereku a ja predpokladám, že niektoré prvky nášho e, návrhu v tomto ohľade súvisia práve s e, pozíciou komisie, pokiaľ ide o správnu radu a pokiaľ ide o hlasovacie práva, a takisto ako tu zaznelo aj úlohu komisie, ktorú zohráva v rámci voľby výkonného riaditeľa. Mal by som ešte spomenúť, že východisková pozícia komisie v rámci tohto návrhu bol spoločný prístup, e, pokiaľ ide o tieto agentúry, ktoré boli navrhnuté všetkými troma inštitúciami. Nemali sme teda inú možnosť voľby v tomto ohľade. Som si ale istý, že existuje spôsob, ako zabezpečiť, že nezávislosť Bereku nebude oslabená. E, som o tom presvedčený a komisia je pripravená viesť konštruktívne diskusie v tomto ohľade. Takisto sme pripravení diskutovať o postupe e, menovania výkonného riaditeľa. E, chcel by som len znova počiarknúť, že my sme vychádzali z toho spoločného prístupu, Veríme ale, že sa nám podarí nájsť aj v tomto ohľade dobrý kompromis. Ale ešte posledná vec, ktorú by som rád spomenul, je, že tieto dve veci sa dajú vyriešiť a nemali by nám e, zabrániť e, v uvažovaní nad spôsobmi, ako zlepšiť organizačnú štruktúru Bereku, ako ju zefektívniť a ako zabezpečiť, že bude vhodná na účel regulácie tohto odvetvia na ďalších 10 až 15 rokov. Ďakujem, ďakujem pekne. Ivan, chceš ešte k tomu niečo? Nie. Dobre. Tým sa dostávame na koniec rannej časti schôdze. Ďakujem veľmi pekne, dobrú chuť a vidíme sa po obede.